<laughs> Right, good morning everybody. Dúfala som, že sa mm, viacerí tieňoví spravodajcovia ešte ukážu, takže som oddelovala začatie našej schôdze. Nie sú tu, takže musíme aj začať. Najskôr by sme mali prijať program. Vidím, že nie sú námietky, takže teraz k oznámeniam predsedajúcej nie sú žiadne. Prejdeme teda rovno k bodu 3 čo je smera o primerané, trvalo udržateľné a bezpečné európske dôchodkové systémy a autor je pán Kutaš. Hm, Bolo tu konflikt kompetencií v tejto otázke. Sme požiadaní o stanovisko, pretože gestorský výbor eh, má výbor pre zamestnanosť a to dohodla konferencia predsedov hoci pravdepodobne technicky je to viac v našej kompetencii. Máme exkluzívnu kompetenciu pre otázku 2, 5, 10, 11 a 12 a spoločnú kompetenciu s výborom pre zamestnanosť k otázkam 6, 8, 9 až 14 a návrh stanoviska sa bude sústredovať práve na tieto otázky, kde EKON má exkluzívne kompetencie a kolegovia by si mali uvedomiť, že akékoľvek pozmenujúce návrhy, ktoré spadajú pod exkluzívnu kompetenciu výboru pre zamestnanosť, nebudú priateľné, pretože výbor pre zamestnanosť už povedal, že bude tieto otázky ignorovať, hoci aj keď prejdú, aj keď prejdú hlasovaním. Takže ak máte nejaké takéto návrhy, tak by som navrhla, aby ste ich predložili práve výboru pre zamestnanosť. To je jediný spôsob, ako tento problém riešiť. Zrejme to urobíme podobne. Takže po tomto vysvetlení máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Najskôr dúfam, že situácia, tak ako ste ju opísali, že sa to tak nestane a ešte musím o tom diskutovať so spravodajcom z výboru pre zamestnanosť, teda spravodajkynia slúbila mi, že spolupráca medzi nami bude dobrá a že sa nebudú stiahovať alebo vyhadzovať naše návrhy. A pokiaľ ide o správu, Zelená kniha to správne zdôrazňuje, nie je možné diskutovať o ideálnom dôchodkovom systéme na európskej úrovni. Národné okolnosti sa musia brať do úvahy, keď sa rieši tento, táto otázka penzí, no ale potom znovu sú tu určité dôležité prierezové národné e, aspekty, kde Európska únia by mohla a mala by zohrávať dôležitú úlohu. Je to pružnosť, mobilita alebo prenosnosť, komunikácia informácií, ochrana, e, pravidla solventnosti a zlepšenie európskych štatistik o dôchodkoch. Okrem toho ešte máme penzijný systém na európskej úrovni, to znamená Carlan One, široké ekonomické usmernenia, zabezpečenie kvality udržateľnosti verejných financií, pokiaľ ide o zlepšenie Eh, verejných financií v členských eh, štátoch, znižovanie dlhu, reforma eh, verejných dôchodkov spojených s vekom, ako napríklad dôchodky a zdravotné výdavky. Členské štáty sú stimulované, aby reformovali svoje dôchodkové systémy prostredníctvom otvorenej metódy koordinácie. Keďže toto je forma takého mekého nástroja, Európska únia by mala zdôrazniť zdieľanie overených postupov v členských štátoch s ohľadom na reformy, ktoré už eh, realizovali. Eh, v tomto svetle členské štáty musia lepšie eh, implementovať európsky rozmer do svojej politiky, aby zlepšili fungovanie vnútorného trhu a uľahčili prácu, mobilitu pracovníkov sta- pakt rastu a stability e, spojený s takýmito výdavkami e, definuje požiadavky strednodobého charakteru a nedávne opatrenia, ktoré sa prijali na posilnenie paktu rastu a stability by mali zabezpečiť zdravé hospodárske riadenie a reformy sociálnych ochranných systémov, e, ktoré realizovali členské štáty. Zároveň stabilita verejných financií sa dá zabezpečiť iba prostredníctvom udržateľného penzijného systému a žiadam komisiu, aby podporovala systém, ktorý vezme do úvahy e, plné náklady penzijných reforiem, keď sa bude iniciovať e, e, rozhodnutie spojené s riešením rozpočtových deficitov. Zelená kniha definuje základné výzvy, ktorým dnes čelíme. Demografická keďže závislosť starších ľudí v roku, do roku 2060 sa zvýši. Jeden z troch Európanov bude nad 65 rokov a dopad, eh, ktorý má finančno-hospodárska kríza na verejné financie členských štátov. Preto, aby sme zabezpečili adekvátne udržateľné systémy dôchodkov, mali by sme nájsť rovnováhu medzi týmito dvomi aspektami. Je tu ešte jasná potreba nájsť ďalšie zdroje financovania dôchodkov okrem daní z príjmov alebo navýšenia príspevkov do týchto systémov. Zároveň musíme zabezpečiť, aby sme neohrozili sociálnu udržateľnosť dôchodkových systémov. Každý dôchodca musí mať adekvátny dôchodkov. Penzíne reformy sú nevyhnutné v kontexte demografického starnutia a finančnej hospodárskej krízy, ale prvým cieľom e, reforiem by malo byť zabezpečenie adekvátnej adekvátneho príjmu v dôchodku pre všetkých. Európska únia môže zohrávať dôležitú úlohu v rozvíjaní definícií adekvátneho dôchodku systém, ktorý je udržateľný, pretože um, poskytuje nízke dôchodky, nebude fungovať dlhodobo. Návrhy zvyšovania veku odchodu do dôchodku tiež nie sú zázračným riešením a, a toto je vhodné jedine vtedy, ak to koreluje s um, životnými očakávaniami. Uh, a s predlžením veku života, ale usmernenia stratégia EU 2020 e, je taká, že by sme mali podporovať vytváranie pracovných miest na európskej úrovni prvorado. Predtým, ako požiadame ľudí, aby pracovali dlhšie. Vysoká úroveň zamestnanosti je najlepšia reakcia na zabezpečenie finančného základu pre dôchodkové systémy. Na druhej strane dôchodky sú iba jedna jeden aspekt v e, udržateľných verejných financiách. E, tu sa vyžaduje aj všeobecná úroveň dlhov pre verejný a súkromný sektor. Toto musí byť udržateľná úroveň dlhodobo a zároveň hospodársky rast na európskej úrovni by mal znamenať férové, férovú distribúciu e, príjmov, Sociálny dopad e, európskych politik by sa mal e, vziať viac na zreteľ a ako e, súkromná pripomienka myslím si, že dôchodcovia nie len, že sú zraniteľní, ale zastupujú aj opravnenú kategóriu ľudí, často v rukách vlád, ktorý sa, ktorá sa rozhodne, že zníži ich dôchodky čelia keď vláda čeli excesívnemu deficitu. Sociálne vylúčenie medzi dôchodcami je stály problém v niektorých členských štátoch a zvlášť to platí pre staršie ženy. Dôchodkové systémy nie len, že redistribujú príjmy medzi generáciami, ale tiež medzi skupinami rovnakej generácie udržateľnosť eh, pre sociálny blahobyt tejto a ďalších generácií by mal byť e, zachovaný v dôchodkových systémov. Verejné dôchodkové systémy e, majú taký silný redistribučný aspekt a to by malo pretrvať. E, toto by malo platiť pre redistribúciu príjmov pre dôchodcov, ale všetky dôchodkové systémy musia bojovať proti chudobe a zabezpečiť minimálny dôchodok. Eh, profesijné dôchodkové systémy a súkromné schémy musia zohrávať dôležitú úlohu v zabezpečení udržateľnosti týchto systémov, zvlášť tie, ktoré sú kolektívne dohodnuté eh, sociálnymi partnermi, sú prístupné všetkých zamestnancov a sú založené na solidarite a rovnakom zaobchádzaní môžeme dosiahnuť adekvátnosť dôchodkových systémov prostredníctvom solidného viacpilierového systému. Druhý pilier predstavuje príležitosť pre ľudia, aby sa mohli spoliehať na dodatočný príjem vo svojom dôchodku. Dôchodkové systémy dnes sú regulované a dozorované e, finančnými e, systémami, a, ale v, preto si myslím, že e, európske poistné systémy a dôchodkové schémy by eh, mali naďalej rozvíjať tieto dôchodkové systémy. No a na záver spomenuli ste otázky, eh, ktoré sú v našej eh, kompetencii. Ako som povedal, dúfam, že naša spolupráca s Výborom pre zamestnanosť bude dobrá, ale uh, preto aby to bolo efektívne a aby sme boli krok vpred, pretože musíme načas e, do ich výboru poslať našu správu. Ja som pripravený vypočuť si názory mojich kolegov, ktoré sa budú týkať tejto správy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Som rada, že ste mali že máte dobré vzťahy so spravodajkyňou. Hoci vám musím povedať, že oznámenie, ktoré som urobila... I keď musím povedať, že toto oznámenie e, sa týkala viedrenia sa predsedu. A napokon práve predseda bude zvážať všetky možnosti, takže možno, že budete sa musieť trošku viac pripraviť e, mm, v tejto oblasti. Máme tu tieňových spravodajcov. Peter díky. Takže dnutý najprv ty. Myslím, že takto bude jednoduchšie. Ďakujem, pani predsednička. Naozaj s veľkým e, uspokojením sme uvítali zverejnenie zelenej knihy zo strany Európskej komisie. Tento dokument nám umožní začať diskusiu eh, ohľadom veľmi dôležitých dôchodkových systémov. Podľa mňa dnešná rozpráva eh, sa musí vnímať z hľadiska potreby eh, vylepšiť fungovanie vnútorného trhu na strane druhej. Treba si všimať aj dôsledky finančnej hospodárskej krízy, nadmiernej verejnej zadlženosti a schodku rozpočtov. A musíme si všimať to aj z hľadiska mm, solidarity s budúcimi e, generáciami. Pri diskusii o tejto otázke treba zahľadňovať okrem iného <coughs> aj novú architektúru finančného dohľadu, ktorá by mala nás chrániť proti systémovým rizikám. Okrem toho treba si všimnúť, ako sa radí e, ekonomia v Európskej únie. Pri rozhodovaní budúcej formy dôchodkového systému treba zohľadňovať aj princíp subsidiarity pán spravodajca už e, túto záležitosť dôraznil. Dôchodky spadajú pod pôsobnosť členských štátov a toto treba mať na zreteli. Treba taktiež e, mať na zreteli, že dôchodkové systémy v rôznych členských štátoch sú odlišné a ťažko sa e, porovnávajú. A v tejto súvislosti by som chcela poznám, poznamenať, e, že je to list podpísaný rumunskom, slovenskom, polskom, maďarskom a niektorými ďalšími štátmi E, teda krajinami, ktoré znašajú e, obrovské e, náklady na reformu dôchodkového systému. A súčasný prístup k výpočtu verejného dlhu a schodku je diskriminujúci voči krajinám, ktoré realizujú hĺbkové reformy v rámci svojich systémov a neumožní im dobre fungovať v eurozóne. Chcel by som tiež zdôrazniť, že pán spravodajca zdôrazňuje tú skutočnosť, že dôchodkové systémy by eh, mali predovšetkým zabezpečiť primeraný príjem. Eh, je to osobitne dôležité pre občanov. Treba taktiež mať na zreteli aj tú skutočnosť, že dôchodkové systémy nie sú rovnaké, takisto aj životná úroveň nie je rovnaká. Preto ťažko sa bude definovať primeraná eh, úroveň dôchodku na európskej úrovni Taktiež si myslím, že to bude e, e, v rozpore s princípom subsidiarity. To znamená, že e, pri úvahách o cieľoch dôchodkových systémov treba v prvom prípade mať na zreteli, že na zabezpečenie primeraného dôchodku príjmu treba predovšetkým zistiť stabilitu a bezpečnosť týchto systémov. Pokiaľ ide o dôchodkový vek, aj o tom hovoril pán spravodajca, v prvom rade treba zabezpečiť, aby Mm. E, e, e, zákonný dôchodkový vek bol čo najbližší skutočnému dôchodkovému veku. tak tiež treba zvažovať aj možnosti predčasného dôchodku. Myslím si, že aj toto je jedna z priorít. Taktiež treba zabezpečiť odbornú prípravu pre zamestnancov vo vyššom veku a primerané zdravotnícke služby pre nich s tým, aby, aby zamestnávateľia chceli ich nechávať v zamestnaní. Pokiaľ ide o fondy dôchodkových systémov, podľa všetkého táto smernica sa stretáva e, s určitými problémami z hľadiska jej transpozície. Existuje určitá právna neistota a mm, sú tu nejednoznačné definície. To sú veci, ktoré kritizujú členské štáty. Treba monitorovať implementáciu smernice v členských štátoch a tam, kde je to potrebné, treba pripraviť aj príslušné usmernenie s tým, aby členské štáty E, mohli e, ľahšie vykladať túto smernicu. Nazdávam sa, že treba, <clears throat> treba e, uvažovať aj o možnej revízii tejto smernice. Pokiaľ ide o solventnosť dôchodkových fondov, alebo nie nesolventnosti zamestnávateľov. Toto treba všimať nielen v súvislosti s novým systémom Solventnosť 2, systémom, ktorý nadobudne účinnosť po roku 2012. To znamená, že zatiaľ ešte nevieme, ako bude fungovať tento systém. Musíme eh, o tom uvažovať aj v súvislosti eh, so znovu zriadeným eh, systémom dohľadu. A mm, dokonca by mal sa započívať toto aktivitou. Musíme byť veľmi obozretný pri aplikácii princípov solventnosti 2 aj v prípade dôchodkových fondov zamestnancov. Treba si uvedomiť totiž, že mm, e, dôchodkové e, systémy a poistenie majú svoje vlastné zvláštnosti. Okrem toho dôchodkové e, fondy by mali mať iný systém solventnosti a možnosť uplatnenia smernice Solventnosť 2 voči dôchodkovým fondom nie je samozrejmosť, treba urobiť hodnotenie dopadov. Ďakujem pekne. Wolf? Ďakujem pekne. Nie som síce tieňovým e, spravodajcom pre e, skupinu e, ALDE, to je kolega Sterks, ale ten raz je teraz na ceste v Mexiku a požiadal ma, aby som vystúpil v jeho mene, takže môžem sa iba pokúsiť sprostredkovať jeho úvahy na túto tému. Dúfam, že sa mi to podarí. Sme si zajedno v tom, že téma eh, naredenia o dôchodkov a prepracovania eh, tohto systému je ústrednou témou sociálnej politiky a neexistuje takmer žiadna krajina, ktorá by sa nesnažila eh, pripraviť existujúci systém do budúcnosti. Samozrejme, že je to spojené so všetkými komplikáciami a to spôsobuje aj určité protesty. Problém spočíva v tom, že demografický vývoj nás e, jednoznačne nutí, aby sme prepracovali tento systém, ale zároveň e, máme stále uši e, finančný priestor, manevrovací priestor v súvislosti s krízou a v tejto súvislosti Dirk Starks má nasledovné stanoviska. Systém, ktorý existuje v súčasnosti, musí zásadne sa prepracovať, je to samozrejme. Sú tu však e, tri body, ktoré majú rozhodujúci význam e, na, zabezpečiť, na to, aby sme zabezpečili trvalo držateľný vývoj týchto systémov. V prvom rade je dôležité, aby sme zaistili hospodársky e, rast. V tomto výbore predovšetkým sa zapodívame v tomto výbore legislatívou na reguláciu finančných trhov. Samo o sebe je to e, e, e, sa, niečo, čo sa zdá byť zmysluplné, ale v tejto súvislosti vyvstáva otázka, či, či trošku nespomalujeme alebo neskomplikujeme hospodársky rast, ktorý potrebujeme a musíme mať jasné, že pokiaľ nedosiahneme hospodársky rast no, v nasledujúcich rokoch, ťažko vytvoríme nové štruktúry dôchodkových fondov musíme e, mať e, zdravé, stabilné verejné financie a v súvislosti s demografickým vývojom e, treba zabezpečiť aj dlhšie obdobie práce, či treba to mať 65 rokov alebo nejakú inú hodnotu. To už je záležitosť jednotlivých členských štátov, pretože demografická situácia v nich nie je rovnaká, ale je jasné, že Švédsko napríklad sa správanie solidaricky, e, pretože teraz e, sa e, teraz sporíme, či máme mať 62 alebo 60 rokov a oni majú 67, dokonca chcú to ešte viac predlžiť. A to znamená, že táto správa, takisto je zrada kniha komisie, aj správa pána kolega Kutaša, to je niečo, čo môžeme iba uvítať. Čo ešte sa dá v tejto súvislosti povedať v prvom rade? A to už spomenula aj rečnička, Je to otázka toho, ako sa bude riešiť e, e, e, verejná zadlženosť, ako sa bude vypočítavať v súčasnosti všetky záväzky, ktoré súvisia s dôchodkovým zabezpečením, či už štátneho alebo verejného sektora, zostávajú. A to znamená, že E, e, verejná dlžnosť, tak napríklad aj v Polsku, to, to sú veľmi e, e, e, rôzne, dokonca aj Nemecko, ktoré je pomerne dobre na tom, pomerne dobre. Napriek tomu musíme e, zvažiť aj možnosť e, e, bremenenia e, dôchodkového zabezpečenia Takže e, je to otázka toho, ako budeme to riešiť do budúcnosti. Druhý, druhá otázka, či naozaj e, chceme riešiť to, čo hovorí kolega Monty vo svojej správe. Musíme naozaj e, do, dopracovať jednotný trh a vytvoriť jednotný trh práce s priepustnými hranicami ak áno, potom vyvstáva otázka, či e, pri dôchodkových e, nárokoch e, budeme zabezpečovať prenositeľnosť týchto nárokov tak, ako predtým. To znamená, že je to možno zamietnúť takúto prenositeľnosť. A v prípade, že chceme vytvoriť jednotný trh práce s príslušnými nárokmi, potom musíme okamžite položiť otázku či tieto dodatočné e, e, prejavy zaťaženia e, nevyústia do toho, kto, že zamestnávateľe budú mať menšie záujem ako doteraz priznavať dôchodok svojim spolupracovníkom, pretože pre nich to bude ďalšia záťaž. Ďalej, prakticky vo všetkých krajinách máme troj systém, ktorý sa zakladá na e, e, verejnom e, systéme, doplnkovom a súkromnom. A tento systém v každom, kraji, v každom štáte je iný. Nemôže byť identický. To znamená, že tieto jednotlivé systémy nie sú navzájom porovnateľné. To znamená, že môžeme tu použiť, použiť v Európe iba minimálnu harmonizáciu a e, je to otázka, ktorá súvisí aj so stanoviskami a definíciami. Takisto aj predrečníci spomínali otázku, ako zaistiť porovnateľnosť e, medzi zákonným dôchodkovým systémom a riešením e, otázok poistenia. Napríklad v systéme Insolventnosť 1 existovala takáto porovnateľnosť, ale v systéme Solventnosť 2 existujú väčšie rozdiely a bolo by zrejme opravnené, keby, e, keby sme e, uplatnili e, prísne úpravy solventnosti 2 aj voči poistnému systému v prípade štátneho dôchodkového systému aj podnikového dôchodkového systému, potom by to zvýšilo celkovú záťaž a či e, e, naozaj to chceme, či e, chceme takým spôsobom zaťažiť podnikový sektor. Bude ťažké potom priznavať pre svojich zamestnancov dôchodkové nároky, najmä pre malé a stredné podniky pre nich to bude naozaj veľmi zložité. Takisto je otázka prenositeľnosti možnosti zobrať za sebou dôchodkové e, nároky. Pokiaľ by sme to do budúcnosti e, chceli e, zrealizovať, potom ako to chceme implementovať, či je to prefinancovateľné, a preto je dôležité, aby Európska únia pripravila nejaký e, pragmatický kompromisný návrh a v tejto súvislosti Komisie by mala naozaj robiť skutočné hodnotenie e, dopadov. Myslím si, že to sú tie hlavné úvahy môjho kolegu Dirka Šterksa a e, záverom je to otázka informácií tu podotýka význam e, e, jednoznačných informácií pre všetkých zúčastnených, pretože bez tohto nebolo by možné robiť dobré rozhodnutie. Samozrejme sú tu aj viaceré veci, ktoré e, treba zohľadniť. Sú riešené aj v správe, aj v príslušnom výbore treba dosiahnuť uspokojivé riešenie na úrovni Európskej únie. Je to e, veľmi zložitý, ale aj zároveň komplikovaný systém. Významný a komplikovaný systém. Ďakujem, Vicky. Been... Ďakujem veľmi pekne. E, už veľa z toho, čo som chcela povedať, odznelo, takže ja možno niektoré veci preformulujem. Ja vidím v tejto záležitosti dve, možno tri záležitosti aj problémy, no skôr záležitosti. Tá prvá vec je skôr pozitívna, že žijeme dlhšie. To je vec, ktorú by sme mali určite privítať, pretože veľmi často hovoríme e, o demografickej výzve, ale nehovoríme o tom, že je to v podstate prínosné. Ja si pamätám E, že vek 65 rokov bol e, stanovený e, ako maximum <laughs> v tom dôchodkovom systéme Bismarckom, ale vtedy nikto neočakával, že sa niekto bude dožívať 65 rokov pravidelne a dnes je to bežná záležitosť. Čiže komisia by mala riešiť aj to, ako vlastne ľudia dospejú k tomuto dôchodkovému veku. Je to isté vec veľmi, veľmi citlivá a členské štáty sa ňou veľmi nezaoberajú, ale mm, napriek tomu, pretože to záležitosť veľmi dôležitá, by sme sa aj mali venovať. Čiže ide napríklad o to, ako podporovať ľudí, aby zostali v práci, aby pracovali do, do čo najvyššieho veku, kým ešte môžu. Teda e, povedzme podporou, e, podporou e, rekvalifikácie, lebo keď človek niečo vyštuduje v 25, keď to začne robiť, tak to nemusí byť, ten, ten svet nemusí byť taký, že to môže robiť ešte aj v 60. -ke. A tu nejde len o nejaké úspery úspory. Tí z nás, ktorí boli na nedávnom briefingu o medzera alebo nedostatku úspor, teda nie je to len o úsporách, iste čím skôr mladí začnú šetriť, tým eh, viac prostriedkov budú mať k dispozícii eh, v staršom veku. A eh, tá, tieto úspory tu chýbajú. No a ja viem, že to, čo sa stalo napríklad v v tejto oblasti úspor, tak jednoducho je veľkou výzvou. Ale toto je len jedna záležitosť. Druhá záležitosť, ktorú môžeme riešiť, je napríklad mobilita e, dôchodkov. Teda dôchodok by ste si mali byť schopní zobrať do inej krajiny so sebou. Ja chápem, že niektoré krajiny ako Švédsko, myslím Holandsko, e, pristupujú k tejto veci o mnoho transparentnejšie. Teda e, vy ako občan si tam môžete pozrieť na nejakom webe, zadáte tam nejaké svoje sociálne číslo a pozriete sa, Eh, koľko máte našetrené, teda mm, koľko, aká, aký je ten, aká je tá medzera v úsporách, ktorá sa viaže k vášmu účtu, tak povediať. Teda koľko vám našetril štát, koľko ste si nasproli sami. No a mm, toto je, eh, toto je veľmi dobrý sociálny nástroj, eh, ktorý pomáha ľuďom vysvetliť, koľko im chýba v tých dôchodkových úsporách a tým v podstate tí ľudia majú lepší prehľad mm, to je jedna vec. A druhá vec je, e, že subjekt, ktorému zveríte svoje prostriedky, by mal byť solventný aj v tom čase, kedy pôjdete do dôchodku. Ehm, možno by to nemali byť e, sporiteľne, o tom by nám Peter vedel povedať viac. E, ale my sme v minulosti prišli na to, že veľmi často, keď sa domnievate, že tie vaše kroky sú prospešné pre dôchodkový systém, tak veľmi často to vypáli úplne naopak. Takže zasahovanie do tohto systému treba veľmi dobre premyslieť No a posledná záležitosť, čo chcem spomenúť, e, je taká, že sa domnievam, že tu by e, európske inštitúcie mali viesť svojim vlastným príkladom. A preto by som chcela požiadať členské štáty, aby zvážili e, spôsob poskytovania dôchodkov svojim štátnym zamestnancom. My v Spojenom, kráľovstve sme napríklad naposledy aktualizovali dôchod, odchod, dôchodkový vek v roku 2004 a boli by, boli by dobre, keby sme skutočne my ako inštitúcie viedli vlastným príkladom. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsedajúca Pascal. No, chcel som len pripomenúť niekoľko dôležitých vecí, ktoré sa týkajú zelených. V tejto diskusii najskôr súhlasíme s väčšinou návrhov spravodajcu hlavne s otázkou nevyhnutnosti navýšiť e, zamestnanosť, aby sme čiastočne vyriešili e, dôchodkový problém. A tiež by som chcel zdôrazniť tú skutočnosť, e, že či teda túto otázku má riešiť Európska únia, tak toto je v mojich očiach ešte otvorená otázka, pretože je toľko rozličných usporiadaní v členských štátoch, toľko demografických rozličných problémov, toľko neznámych, toľko e, možností, ktoré sa týkajú národného kontextu, že ja mám pochybnosti o pridanej hodnote Európskej únie k tejto otázke. V ďalších e, témach máme problémy napredovať v európskej spolupráci, napríklad v daňovej oblasti. Tam pridaná hodnota sa mi zdá jasná, ale pridaná hodnota Európy aby hovorila členským štátom, čo majú, ako majú riadiť dôchodky, sociálne otázky, medzigeneračné problémy. Tu sa mi to nezdá celkom jasné. Takže v protiklade s tým, čo sa často hovorí, že sme veľmi proeurópsky v niektorých otázkach, tak tu by som rád objektívne vedel, akým spôsobom to môže pomôcť. Najťažší problém v našej správe sa týka integrácie pomeru verejných dlhov záväzkov spojených s dôchodkami vo verejnom sektore. Paralelne s tým, čo sa robí v súkromných sektoroch, tu sa ťažko mm, hľadá nejaké udržateľné prepojenie, pretože sme, sme v systéme rozdeľovania, v prerozdeľovacom systéme. To znamená, že nevytvárajú sa aktíva a nemôžeme transponovať e, tú logiku súkromného sektoru na verejný sektor. Okrem toho, ak to urobíme, tak samozrejme v tomto probléme e, znižovania verejných dlhov veciam nepomôžeme. A vieme, že členské štáty vždy môžu zmeniť kritériá, ktoré e, vyplývajú alebo ký budú, ktoré budú súčasťou celého tohto balíčka. Môžeme zmeniť e, výšku príspevkov, závisí to od zamestnanosti, od zamestnaneckého základu, od toľkých vecí, ktorými môžeme ktorými, z ktorých e, môže tento systém prežiť e, dlhodobo. Je to také komplexné vzhľadom na to, že toto bude mať veľmi závažný systém na celú túto diskusiu, ktorá je veľmi aktuálna a týka sa znižovania verejných dlhov, tak nie sme naklonení tomuto vášmu návrhu, ktorý figuruje v správe. Ďakujem. Uh, gone... No Dobre, takže teraz sme vlastne dali slovo všetkým tieňovým spravodajcom. Ja mám e, na zozname ešte stále kopu rečníkov Petra Skinnera, Tomasa Mana, Ildy Kogopelc, Udy Polman, e, Polmanovu a Roberta Goebbelsa. Takže a nemáme veľa času na túto záležitosť, takže poprosím vás, aby ste hovorili m, podľa možnosti čo najstručnejšie. Peter, ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, ďakujem aj George, Georgeovi Gutezovi za to, že túto tému priblížil takýmto pekným spôsobom. Ja som chcel uviesť len tri záležitosti. Prvá sa týka toho, že áno, máte pravdu, mm, Európa bude v tomto zohrávať úlohu a je veľmi dobré, aby sme to nastavili správne. Dôchodkové spoločnosti spolu s, so sporiteľňami budú musieť riešiť problémy bez ohľadu na hranice členských štátov a harmonizáciu, to si myslia niektorí, ale pozrime sa na dôsledky. Ja tomu osobne neverím. V Nemecku napríklad eh, je eh, určitá, určitá um, určitý nástroj neobmedzenej zodpovednosti zamestnávateľa, čo je troška zvláštne, aby zamestnávateľ vždy zodpovedal za tie dôchodkové prostriedky, ktoré, ktoré mala správovať iná firma, to isté v Spojenom kráľovstve. Čiže ten zamestnávateľ potom musí, <laughs> musí mať v podstate úplne inú podnikateľskú činnosť, zaoberá sa aj o dôchodkovými poisteniami, no a to nie je veľmi dobré. No a na druhej strane sú tu záležitosti, ktoré sú ktorá s týmto možno troška súvisia. Ale dobre, máme tu skrátka odvetvie dôchodkových poisťovní, máme e, legislatívu, ktorá ho riadi, e, dohľad, orgány dohľadu, ktoré ho riadia. A toto by sme mali všetko využiť na, e, na v podstate správu toho procesu dôchodkov. A nemali by sme vytvárať nejaké nové systémy e, a prekryvy, ktoré by nám to, e, ktoré by nám to celé narušili. Čiže treba definovať, e, kde vlastne ležia prínosy, E, systému. My máme v podstate v Únii e, milióny budúcich dôchodcov a e, pre mnohých jednoducho tie úspory nedosahujú požadovanú úroveň. Ako Žorž spomenul, tie dôchodky by mali byť niečím, čo si ľudia môžu dovoliť, na čo sa môžu spolahnúť, čo, do, čo spoločnosti dokážu reálne spravovať ale myslím, že ak teraz rozbehneme politickú polemiku s niektorými členskými štátmi, tak veci vôbec nepomôžeme. Ďakujem veľmi pekne, Tomás. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pánovi spravodajcovi za predloženú správu. Poukázal na to, že je tu e, nepochybne problém kompetencií. To máme ale za každým. Je to, e, to som zažil vo výbore pre zamestnanosť. Ale napríklad e, je to trošku e, zvláštne, že e, aj ženy, e, výbor pre otázky že, že, žen sa k tomu nemohli viedriť. Nejde o čistú mužskú záležitosť, musíme zabezpečiť spoluprácu. Napríklad aj vy výbore pre zamestnosť musíte mať viac kompetencie a je to tak správne. Takže tu sú také určité akrobatické snahy, ale potrebujeme spoluprácu a v tejto oblasti bude možno. Pokiaľ ide o vecnú stránku, máte pravdu, v štvrtom bode členské štáty musia e, zohľadňovať e, e, rozmer Európskej únie. To robia, keď hovoria o prenositeľnosti, o mobilite, keď hovoria o tom, že mm, zamestnanci mm, by mali mať možnosť postaviť sa voči, zoči voči novým výzvam. Nie je to vždy automaticky, pretože E, e, zamestnávateľa e, podnikov, ktoré pôsobia v iných podnikoch, očakávajú s tým, že to bude umožnené. Už aj predrečníci hovorili o tom, že sú tu problémy súvisí s konkrétnymi odvetvými, regiónmi, sektormi hospodárstva. E, naozaj medzi členskými štátmi sú rozdiely, o tom hovorili všetci predrečníci a máme nerovnaké e, e, skúsenosti s viac pilierovým systémom. V prípade, že existujú doplnkové systémy podnikových alebo súkromných dôchodkových systémov, v mnohých prípadoch je to úspešné, ale nie za každým treba si položiť otázku, ako je to upravené v tom ktorom štáte, ako je to riešené v rámci sociálneho partnerstva. Napríklad e, v bode 13 e, myslím si, že to sa vníma nesprav. To nejde o, o obmedzenie hospodárskej súťaže. E, ide o nejaký výkon, ktorý je kvalitný a ten sa musí poskytnúť. To je dôležitý prvok a to netreba zahľovať možnosťami potreby vytvorenia jednotného trhu to je nesprávne. Otázka prenositeľnosti správne sa tu nadnesla aj Peter o tom hovoril. Je to jasné, Volknins eh, hovoril o tom, že to nie je otázka toho či, ale ako to zabezpečíme eh, eh, vznik takéto prenositeľnosti dôchodkov. Ale pokiaľ ide o rok vstupu do tohto systému, že to sa musí znižovať, ale v takom prípade podnikové systémy už nebudú mať žiadny zmysel a na jednej strane e, chceme vytvoriť e, jednotný postup v Európe a na druhej strane e, obetujeme to, o čom sa dá dohodnúť s sociálnymi partnermi. O mnohých členských štátoch to dobre funguje, ale keď príde Európa, to sa nesmie zničiť. Musíme veľmi citlivo postupovať, aby sme zaistili práva členských štátov a sociálnych partnerov. Napríklad máme podnikový dôchodkový systém a tam odmenujeme aj vernosť tomu, ktorému štátu a to nie je prítomné vo všetkých e, e, e, štátoch. Takže nie je to len otázku veku, ale chceme podporiť aj vernosť nejakému podniku počas dlhšieho obdobia. Myslím si, že je to veľmi produktívne a je to prvok európskeho sociálneho modelu. Myslím si, že máme v oboch prípadoch vo výbore pre zamestnanosť a našom máme eh, živú diskusiu eh, v Nemecku. Napríklad častokrát eh, ľudia staršieho veku dochádzajú, odchádzajú pred spodnikov zo štátnej podpory, zatiaľ čo mladí ľudia nedostávajú tam príležitosti. Myslím si, že všetci, ktorí sú schopní pracovať, by mali mať možnosť zostať na pracovnom mieste čím, čo najdlhšie, to je veľmi dôležité. A potom by sme mali určitú šancu je to samozrejme e, niečo, čo zostáva poslanci členských štátov. A myslím si, že e, e, zásadná otázka spočíva v tom, že komisie sa k tomu jasne nevedela a to by malo zostať prioritou. Kolegovia, myslím si už, že sme trošku sa vymkli z harmonogramu, čo skoro sa objaví Pán komisár, nesmieme to predlžiť viac ako do 11. Poprosím vás, aby ste sa e, e, vyjadrovali stručnejšie. Ildiko a Robert Ildiko. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon rövid lesz. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, budem veľmi stručná. Súhlasím s väčšinou návrhov. Avšak Potrebujeme legislatívu na európskej úrovni a toto je veľmi naliehavá otázka. Máme veľmi odlišné dôchodkové systémy, veľmi odlišné e, dôchodkové e, dôchod, pravidlá e, a definície v členských štátoch. A teda čelíme hospodárskej kríze a ostatným výzvam, ktoré sa týkajú mm, vlastne všetkých, potrebujeme jednotnú smernicu, jednotné pravidlá. Pokiaľ ide o dôchodkový systém a reformy, musíme brať do úvahy viaceré veci, musíme byť opatrní. Dĺžka života e, je čoraz e, teda väčšia a s tým je spojený, spojená otázka, akú dôchodkovú reformu vlastne potrebujeme. Potom sú tu ešte ďalšie veci, ktoré musíme brať do úvahy a kolego, kolegyňa spomenula ešte ďalšie témy, ktoré sa týkajú troch pilierov dôchodkového systému a tiež to, že musíme brať do úvahy náklady. A preto podľa mňa musíme mať jednotnú legislatívu, potrebujeme jednotné pravidlá Niektoré členské štáty ponúkajú možnosť voľby svojim občanom, napríklad v Maďarsku. Štát podstatne navýšil ehm, svoju ponuku, pretože veľa ľudí sa rozhodlo prejsť do súkromného dôchodkového systému, čo bolo veľmi drahé, takže teraz um, znášame náklady reforiem. A preto začalo aj, e, začal aj proces pri porušení pravidel proti Maďarsku. Uh, ten proces jednocovania je veľmi e, pomalý, preto sme sa rozhodli zmeniť náš trojpilierový na dvojpilierový systém. Možno, že to nie je tá správna reakcia, ale potrebujeme poskytnúť naliehavo odpoveď na tieto otázky. Máme obrovský dlh a obrovský deficit zároveň. A potrebujeme stimulovať rast v hospodárstve, čiže čelíme vážnym výzvam a preto sme sa rozhodli, že e, príjmeme naliehavé kroky a budeme mať dvojne trojpilierový systém. Pomáhame občanom, aby e, zostávali v dobrovoľných e, dôchodkových systémov, ale e, bude existovať aj verejný priestor, verejný dôchodkový systém. Tí, ktorí odchádzajú z týchto súkromných, bude to priebežný systém, to je otázka, ktorej čelíme, alebo ako využijeme tieto fondy. Chcel by som upozorniť výbor na ďalší faktor. Myslím si, že je tiež naliehavé, aby sme požiadali Európsku komisiu, aby prišla s návrhmi, ktoré povedú k zjednoteniu, alebo aspoň budú to kroky k jednotným pravidlám. Súčasná situácia podľa mňa nepomôže mobilite penzijných práv. Ďakujem. Ďakujem pekne. Udo? Ja, vielen Dank. Ďakujem pekne. Blahoželám kolegovi Kutešovi za predloženie tejto správy. Vzhľadom nedostatok času budem, poviem iba tri stručné poznámky. Ten maďarský príklad, ktorý pokazala pani kolegyňa, ten preukazuje, že súkromná strana dôchodkového poistenia je vystavená rizikom takže nevieme, ako to... Ospravedlňujem sa. Spomenul som, e, že pani predretnička chcela poukázať na tú skutočnosť, že súkromné poisťovacie systémy nerastú len tak. A naozaj e, aj akciové trhy v ostatných e, rokoch boli pomerne nebezpečné. Čiže je to ideologicky nabitá e, otázka. A takisto aj predtým sme diskutovali v parlamente o súkromných dôchodkových systémoch. Treba rátať s tým, že verejný systém je opodstatnený pokiaľ ide o poznámku Wolfa Klinsa, malá poznámka ohľadom prenositeľnosti myslím si, e, e, že prenositnosť nezlyha práve v parlamente. Parlament musí e, zaujať kvalifikované stanovisko, ale zároveň musí sa dohodnúť s radou na rozumnom riešení. V zásade je tu možnosť prenositeľnosti nárokov z dôchodkových systémov. Myslím si, že je to rozumná požiadavka, ale E, e, rad e, musí sa tomu vyjadriť. Takže parlament nie je zdrojom konfliktov a kľúčový systém, kľúčová otázka vek vstupu do dôchodkového systému. Myslím si, že máme tu celú európsku diskusiu. A nemôžeme iba zostávať na, štátnej, na vnútroštátnej úrovni, pretože je to obrovský tlak na porovnateľnosť ale chcel by som ešte mm, mm, uviesť jednu vec, ktoré e, pôsobujú mm, problémy v Nemecku, Francúzsku a niektorých ďalších štátoch. Nemôže to byť ideologické diskusie vo väčšine priemyselných podnikov u nás. Nemáme e, e, pracovníkov staršieho 50 rokov. Je to smiešné. Myslím si, že mali by mať možnosť pracovať, pokiaľ sú pracovné miesta a to sa musí e, e, e, zabezpečiť na úrovni príslušného odvetvia. Treba zabezpečiť teda životné vzdelávanie a zdravotnú starostlivosť. A nesmieme vytvárať systém, ktorý je zaťažený nejakými sankciami. V opačnom prípade nebudeme mať rozumnú diskusiu o zvýšení veku odchodu do dôchodku Myslím si, že je to aj určité výzva zo strany e, severských štátov. Thank you. Ďakujem. A na záver, Robert. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pascal konfam pred chvíľou položil otázku, aká je pridaná hodnota Európy v tomto oznámení komisie. Má pravdu. Podľa mňa táto pridaná hodnota je takmer nulová. Dôchodkový systém e, spadá pod subsidiaritu, komisia to sama hovorí. Citujem, členské štáty sú zodpovedné za dôchodky. Zelená kniha nespochybňujú ani výsady členských štátov v tejto oblasti, ani úloha, úlohu sociálnych partnerov a nenavrhuje, že existuje nejaký ideálny uh, dôchodkový systém, ktorý by vyhovoval všetkým koniec citátu. Toto je východisková pozícia zelenej knihy. Ale potom komisia e, očividne tlačí smerom k privatizácii e, dôchodkových systémov, ehm, aby sa všade vytvorili a čoraz e, teda viac a častejšie súkromné dôchodkové fondy. Všetky medzinárodné analýzy to dokazujú. Dôchodkové, systém, dôchodkové fondy nefungujú lepšie ako kapitálové. A tu citujem stanovisko eh, VIT, ktoré hovorí, citujem, pred desiatimi rokmi veľká myšlienka tu bola nahradiť eh, sociálny systém individuálnym systémom, potom sme si uvedomili, že všetky dôchodkové systémy, akokoľvek už majú štruktúru alebo spôsob financovania, budú eh, ovplyvnené eh, aspektom starnutia. Eh, penzíne fondy zmenili stratégiu v posledných rokoch. Pete Skinner sa toho dotkol. Na začiatku boli hlavne penzíne fondy, ktoré mm, poskytovali definované podmienky, čiže vedeli sme, aký bude výsledok na konci toho kontraktu. Ale keďže to bolo príliš rizikové pre penzíne fondy, uh, tak sa začala ponúkať um, začali sa ponúkať príspevkové systémy, čiže vieme, čo platíme, ale nevieme, čo dostaneme. A všetci tí, ktorí tu vždy podporovali dôchodkové e, fondy ako univerzálny liek na dôchodkové problémy, videli, že s krízou tieto dôchodkové fondy veľmi utrpeli, hlavne v krajinách, kde všetky piliery boli založené na súkromných penzijných fondoch. a za posledné 2 3 roky tu bol veľký úpadok týchto dôchodkových fondov a to sa týkalo mnohých krajín, až e, tam mali 30-percentný podiel, možno aj viacej. A ide hlavne o krajiny ako napríklad Veľká Británia, Holandsko a Švédsko, ktoré utrpeli najviac, pretože e, keďže vy mi naznačujete, pani predsednička, že, sa, že to mám uzavrieť, akýkoľvek systém, a teraz citujem, štúdiu Univerzity z Bordeaux, vždy je tu čas e, toho národného produktu a aktívia momentálne e, sa nepoužívajú na produktívne účely a jednoducho takáto je hospodárska situácia. Skutočne neviem, z akého dôvodu Európska únia pracuje na tejto zelenej knihe, ktorá určite je informačne obsahová, ale neprináša nič, pretože, ako som už povedal predtým, dôchodkové systémy sú otázkou subsidiarity a malo by to tak aj zostať. Ďakujem. Pán Kutaš. Zrejme ste nemali dosť času, aby ste si mohli zhrnúť všetko, čo bolo povedané, ale nič menej dávam vám slovo. Len veľmi stručne, pani predsednička, najskôr no ďakujem všetkým kolegom za ich príspevky. Ako vidíte, ťažko sa hľadá niečo, nejaký spoločný menovateľ pre všetkých. Každý systém v každej krajine má odlišný problém a subsidiarita je princípom, to má vplyv na všetky naše rozhodnutia, ale ak teda mám vyvodiť záver z tejto diskusie, tak potom, ak chceme niečo urobiť, musíme konať. Nemôžeme zostať e, stáť, pretože <laughs> čelíme mnohým problémom, ale veľmi málo riešení sa tu navrhlo. A podľa mňa, ak e, konštruktívne chceme postupovať, podľa mňa musíme sa snažiť o nejaké riešenie. Určite je to veľmi ťažké, ale môžeme sa o to aspoň pokúsiť. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem. Teraz e, časový harmonogram, ktorý tu mám. Termín pre predloženie podmienacích návrhov je 8. december na poludne. Um, Zvažovať sa to bude 17. januára v Štrásburgu. Tieto pozmeňujúce návrhy na mimoriadnom stretnutí, čo sa tam tak často nestáva. V našom prípade hlasovanie v Ekone 24. januára. A to je včas, aby teda 1. februára výbor pre zamestnanosť to mohol prebrať a potom 2. februára to pôjde do plena. Takže ďakujem pekne všetkým a teraz prejdeme k bodu číslo 4. To sú Prvá výmena názorov o derivátov, centrálnych zmluvných stranách a archívoch obchodných údajov. Máme už pána Langena a jeho správu k tejto téme derivátov. A on je tiež spravodajca pre túto oblasť a týmto mu dávam slovo. Ja, vielen Dank, Frau Ďakujem pekne, pani predsednička. Dnes budeme prvýkrát hovoriť o tejto dôležitej súčasti regulácie finančných trhov budeme hovoriť o derivátoch a už e, v lete sme mali stanovisko parlamentu, ktoré sme schválili. V tomto stanovisku e, sme e, celý komplex vnímali s určitými dôrazmi. Pokiaľ ide o dokument do komisii z 15. decembra roku 2000, 10. Pokiaľ by sme mm, mali strač, stručné e, rozhodnutie. Takže e, musím povedať, že komisia e, do značnej miery zohľadnila stanovisko parlamentu z leta. To je veľmi pozitívne. To znamená, že môžeme sa snažiť o, o dohodu aj v sporných otázkach a potom budeme môcť e, diskutovať o detailoch. Návrh komisie avšak e, ponecháva viaceré otázky otvorené. A počas e, prvej diskusie chcel by som ešte zopakovať niektoré zásadné veci. Poprvé, ide o e, návrh, ktorý zohľadne výsledky e, zasadnutia G20 zo septembra 2009, kde sa rozhodlo zabezpečiť vyššiu transparentnosť trhov derivátov s tým, aby sa znižili operačné rizika a zabezpečili integritu a E, bezpečnosť týchto e, trhov. Toto nariadenie vychádza z toho, že štandardizované deriváty e, by sa mali zúčtovať na základe systému centrálnych zmluvných stran a archívu obchodných údajov. Ide o globálny prístup podľa možnosti. A Treba zabezpečiť koordináciu e, e, regulačných opatrení s tretimi štátmi. A e, samozrejme, treba zohľadniť aj časový priestor legislatívy Spojených štátov. Koncom júni prezident Obama popísal nový zákon, zákon Frank Dorta. A je tu minimálne dvojročné obdobie na implementáciu tohto zákona na samite G20 sa rozhodlo, že koncom roku 2012 e, e, by mala nastúpiť regulácia v tejto oblasti. To znamená, máme ešte e, vyše 20 mesiacov času, aby sme schválili nariadenie Rady a parlamentu a po druhé, aby sme poskytli dozorným orgánom dostatok času na prijatie príslušných opatrení to znamená, že musíme všetci eh, mať eh, tento návrh hotový pred eh, letom roku 2012. To znamená, že nie neskôr na poslednom júlovom zasadnutí mm, v Štrasburgu by sme to mali schváliť. Otázka toho, do akej miery sa môžeme dohnúť so Spojenými štátmi. E, zatiaľ e, túto otázku nevieme e, definitívne zodpovedať. A to je dôvod toho, prečo sme na našich tematických odboroch sme dali úlohu urobiť porovnanie medzi úpravou Spojených štátov a návrhmi komisie. Skupina expertov včera oznámila, že mm, predbežne mm, pripraví e, svoje stanovisko do konca januára. E, ide o štandardizovaný e, clearing, a štandardizovaný systém takýchto mimoburzových derivátov, takisto angažovanosť centrálnych zmluvných stran a systém obchodného registru. E, tento systém e, mimo bursových e, derivátov vrata s nasledovnými opatreniami ide o kvalifikovaný systém zúčtovania priateľných derivátov prostredníctvom zmluvných stran, taktiež je tu systém štandardov dohľadu, takisto aj register obchodného archívu. Po tretie ide o špecifické kritérie pre bilaterálny clearing transakcií s takýmito derivátmi. Po štvrté ide o e, záväzok e, účastníkov trhu e, poskytovať všetky potrebné informácie obchodnému archívu a hlasiť to regulačnému úradu a takisto zberať informácie ohľadom svojich e, pozícií a, poskytnúť nevedzený prístup dozorným e, orgánom takémuto archívu e, záväzky v oblasti clearingu a mm, podávanie správ sa týka derivátov všetkých finančných inštitúcií. Ide o mm, zníženie príslušných rizikov v prípade nefinančných inštitúcií a tu je stanovisko e, e, rady e, voči našemu postoju z septembra v prípade nefinančných inštitúcií sa stanovujú určité prahové hodnoty. Je to naozaj otvorená otázka. O tom sa veľmi veľa diskutovalo. Zatiaľ nikto nebol schopný zistiť e, alebo vysvetliť tieto práve, dve práve hodnoty na Vrhovné Komisiu. Osobne považujem za dôležité, aby sme mali aspoň minimálne e, kritérie pre tieto e, limitné práhové hodnoty. To musíme robiť spolu s odborníkmi, prípadne predložiť v nejakej prílohe ale e, v každom prípade zatiaľ e, sa nikto neprihlásil, e, nebielal svoje pripravenosti s takýmito návrhmi prísť. V prípade nefinančných inštitúcií podľa návrhu komisie podniky by mohli uzatvárať transakcie s derivátmi na zistenie svojich pozícií a to sa nebude zahrňať do príslušných limitných právových hodnot. Pokiaľ ide o konkrétne definíciu, som sa k tomu viedril, takže e, zásadne všetky derivátne zmluvy sa musia hlásiť do archívu týchto obchodných údajov, aby e, o tom mal prehľad trh. Čiže je tu e, povinnosť podávať správy v rámci celej Európskej únie hlási to v rámci mm, mm, celej Európskej únie. Máme privátne inštitúcie e, v USA, ktoré v roku 2007 až 2008 po problémoch e, e, krízy finančných trhov mm, tieto inštitúcie mali pomerne veľký podiel na americkom trhu. Podľa amerických kritérií mali zhruba 80 mali e, veľmi veľký podiel a e, dobrovoľne hlásili svoje e, transakcie. A či naozaj musíme vnímať takúto povinnosť hlásiť to do obchodného registra podľa amerických pravidel, alebo podľa európskych pravidel z hľadiska hospodárskej súťaže, aby sme to E, e, zabezpečili e, neobmedzený prístup k týmto údajom zo strany dozorných orgánov. Je to ďalší dôležitý bod. Ja som mal pomerne veľa diskusí na túto tému, pokiaľ ide o DDDC v Spojených štátoch. A pokiaľ je to mm, možné, som sa mohol presvedčiť, že naozaj vykonoval vynikajúcu prácu, ale pokiaľ, že by sme mali zabezpečiť nezávislosť takéhoto e, e, registra v, v Európe. Pokiaľ ide o požiadavku clearingových miest, e, v Spojených štátoch ide o informácie k likvidite vlastného kapitálu a minimalizácii rizik. Takže sú tu organizačné predpoklady na posilnenie systému riadenia. Je to úloha dozorného orgánu výboru pre hodnotenie rizik, to sa e, má dobre definovať princíp e, riadenia rizik e, na príslušných orgánoch, ktoré sú podarené bezprostredne riadiacemu orgánu a nie ostatným odborom. O tom treba dostatočne dlho debatovať a stanoviť v pravilách CCB musia eh, podliehať eh, eh, regulačnému systému Európskej únie a je to požiadavka minimálne 5 miliónov vlastného kapitálu a sú navrhy zvýšiť toto kritérium. Ďalší kritický návrh v tomto návrhu Komisie Unie, o ktorom treba diskutovať, je to otázka interoperability tu sa ráta s tým, že treba získať e, oficiálne povolenie v prípade, keď e, centrálne zmluvné strany e, chcú zavrieť dohodu o takejto interoperabilite. V prípade tejto interoperability vznikajú ďalšie dodatočné rizika. Nemusím spomínať, že trhy derivátov sú veľmi zložité a nominálne e, sú veľmi veľké. Koncom e, roka to bolo 650 biliónov dolarov hodnota týchto e, transakcií. E, táto zložitosť z hľadiska menších členských štátov má e, iný význam e, v porovnaní so stanoviskom veľkých štátov. Ak chceme zabezpečiť spoluprácu menších členských štátov v rámci interoperability, potom e, e, treba zvážiť aj e, náklady, ktoré sú pre nich e, e iné v porovnaní s veľkými štátmi. A a e, je to otázka, ktorá sa rieši na úrovni pracovnej skupiny rady. A tu treba zabezpečiť spoluprácu rôznych organizácií a e, zistiť možnosť takéto zúčtovania Archív obchodných údajov zohráva kľúčovú úlohu. Sú tu tiež viaceré otázky. Poprvé, regulačný e, orgán Európy musí mať e, neobmedzený prístup k takýmto údajom e, treba zabezpečiť nahlasovaciu povinnosť. Je tu aj otázka ochrany údajov s tým, aby tieto informácie boli zistené a chránené. To je veľmi dôležitý bod. A v súvislosti s e, rozprávou o systéme SWIFT v parlamente my sme, e, nesmieme, nesmieli sme podceniť e, otázku ochrany údajov. A to isté platí aj pre archivobchodných údajov týchto transakcií. návrh tohto nariadenia, aby som to mal stručne zohľadiť. Mm, tento návrh treba zásadne e, uvítať, pretože e, do značnej miery zohľadne e, požiadavky Európskej únie, ale mm, si myslím, že je tu veľmi dôležitý bod, povinnosť zúčtovania a poist, zvýšenia transparentnosti E, viaceré delegované akty sa prenašajú podľa tohto e, návrhu na komisiu. Je to stále sporný bod vo vzťahu medzi parlamentom a komisiou a šťastie aj s e, rádou. či naozaj až v takomto objeme treba priniesť tieto delegované akty na komisiu. O tom treba diskutovať. Šťastie ide o technické štandardy hodnotenia a v každom prípade treba konštatovať, že návrh tohto nariadenia prísne vzaty. Je to len eh, rámcová legislatíva. A eh, v nariadení sa upraví viac detailov, eh, ako sa s tým v súčasnosti ráta. Podľa súčasného časového harmonogramu sa ráta s tým, že návrh správy v koncom januára by mal byť predložený na náš výbor. Už sme diskutovali o tomto časovom harmonograme treba počkať na stanovisko expertov a na zapracovanie tohto stanoviska. Do e, júla by sa mala e, e, rozhodnúť celkovo s tým, aby všetky prípravy sa dali urobiť do konca roku 2012. Čo sa urobila doteraz z našej strany, zo strany mojich spolupracovníkov a, a mňa osobne? Mali sme viaceré e, diskusie za teraz. E, e, dostali sme viaceré návrhy písomné, bez toho by sme vyzvali s tými spravodajcami a ich spolupracovníkmi sme hovorili nielen o časovom hľadisku, ale aj o prípadnom záujme na informácie Pripravili sme e, dotazník s desiatimi kľúčovými otázkami, diskutovali sme o tom a e, zastali sme to všetkým zainteresovaným a požiadali sme e, o odpoveď do 12. novembra, teda minulý týždeň, do konca minulého týždňa sme dostali nejaké odpovede i išlo o, o, o oblasť e, pôsobnosti podľa článku 1, e, potom o definícii v článku 2, ďal e, diskriminujúci prístup k CCP a poskytovanie služieb ďalej e, išlo o hodnotenie e, poskytnutie informácií e, podľa článku 7 na účely zúčtovania, ďalej e, Mm, návrhy e, vylepšenia dohľadu, najmä podľa e, e, článku 14 a dohoda o spolupráci medzi orgánmi dohľadu. Ďalej hodnotili sme rôzne úpravy v Spojených štátov podľa zákona Dodd-Frank a na základe návrhu komisie ide o prístup na trh tretich štátov. Po sedme je tu hodnotenie úpravy interoperability čo súvisí s možnými systémovými rizikami. Po 8. treba e, stanoviť štruktúru e, archívu obchodných údajov. Ďalej e, podľa článku 23 a 62, 63 a 67 otázky výmeny informácií a napokon stručné hodnotenie celkového návrhu spolu do včera večer na tieto otázky bez ďalších stanovisk sme dostali 49 odpovedí a 45 e, predstavujú e, podrobné stanoviska. To som zhromaždil e, v tomto materiáli. Niektoré nie sú ešte vyhodnotené. Sú to odpovede členských štátov, mimovládnych organizácií, clearingových organizácií hlásenie e, subjektov e, finančných trhov, e, dôchodkových realitných kancelárií niektorých bank. Šťastie sú tu stanoviska rôznych združení jednotlivých podnikov a chcel by som požiadať všetkých kolegov, aby po prvom vyhodnotení by sme e, e, e, minimálne v prvom kroku na to poskytli tieňovým spravodajcom. Takže všetci, ktorí majú záujem, máte možnosť prístup k tomuto katalógu. Záverom dovolte niekoľko slov k stavu rokovania v pracovných skupinách rady. Pracovná skupina doteraz trikrát rokovala pred Vianocami ešte jedenkrát a to znamená, že belgické predsedníctvo urobí predbežnú bilanciu. E, Rokuje sa v nasledovných e, bodoch e, povinnosť centrálneho clearingu podľa tohto návrhu je tu možné zradiť povinnosti ďalších clearingových povinností smerom z hora na dola, z dola nahor. hor Čiže ide o indikatívne e, kritéria tohto clearingu. V rade e, sa e, hovorí taktiež aj o primernom režime pre používateľov derivátov, ktoré nie sú finančnými inštitúciami. A najmä ide o kritické poznámky ohľadom limitných hodnot, ide o dohľad CCP tu som neočakoval e, nič iné. Taktiež e, problematicky sa vyjadrovali úlohy ESMA, e, členové rady majú problém voči tomuto spoločnému dozornému ohľadu. Viacere, viacere účastníci sa pýtali, čo sa stane v prípade, že kolegium sa nedohodne podľa článku 14 sa navrhuje, že e, toto kolegium by mohlo byť e, pomerne veľké, teda aké bude mať práva moci e, voči členským štátom, či bude požadovaná banková licencia. Sú tu aj kritické poznámky. Niektorí hovorili, že nepôjde o bankovú licenciu, pretože to by poskytlo prístup k finančným prostriedkom centrálnej banky to znamená, že takéto CCB by mali otvoriť účet e, v centrálnej banke a o tom by sa dalo rokovať s Európskej centrálnou bankou. Ďalej e, úloha CCP z tretich štátov. E, je to otázka reciprocity. Komisie navrhuje niečo porovnateľné s tým, čo existuje v Spojených štátoch. Ide o to, že v Spojených štátoch e, takéto povolenie je podstatne e, komplikovanejšie ako to, čo e, komisie. Takže otázka interoperability archívu obchodných údajov. Myslím si, že tu naše úvahy sa uberajú rovnakým smerom ako v prípade komisie a rady. Ďakujem pekne, že ste boli trpezliví a budem povďačný, keď predložíte viac námetov. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne za, za toto veľmi vyčerpávace expoze, ale myslím, že je to potrebné na to, aby sme si uvedomili, kde sa nachádzame, ako vyzerá ten priestor okolo nás a podobne ako vaša predchádzajúca správa, aj toto bolo veľmi užitočné. A teraz sa obraciam na tieňových správodajcov. Udo, e, Leonardo tu nie je, čiže asi hovoríte za ňo, že? Ďakujem pekne, milé kolegyne, milí kolegovia náš e, tenný spravodajca Leonard Dominiče kvôli po, po, po, podmienkam mm, e, e, počasie nemohol prisieť. Takže chceli by sme v všeobecnosti poďakovať spravodajcovi za e, komplexné javné stanovisko, za úvod do diskusie. My, e, e, ako socialisti demokrati, môžeme povedať, že zásadne e, má našu podporu pokiaľ ide o to, ako pristupuje k tejto téme, ide iba o to, aby pán kolega spravodajca ehm, sa cítil ehm, viazaný ehm, príslušnou kultúru, aby, sa, aby nepoľavil. Takže ide o to, že máme dobrú spoluprácu. Sme radi, že ide o návrh naredenie, nie smernice. Ehm, e, treba poznamenať, do akej e, miery sa uplatní postup komitológie. Myslím si, e, že to sa navrhuje pomerne zo široka. Nechceme sa vzdávať svojich právomocí, ale zásadne pre nás by nebolo správne pokiaľ by centrálne rizika e, e, by stanovili, či ide o surovinové trhy e, alebo zistenie kreditov. Je tu aj smernica o zneužití trhu, ktorá by sa dala mm, použiť. Takže chceli by sme o tom diskutovať. Otázka schváľovania by nebola príliš komplikovaná. Súhlasíme so silnou úlohou ESMI chceme e, pracovať v tom smere, ktorý naznačil pán spravodajca. Nechceme, aby úloha ESME e, sa podceňovala e, CCP. Musíme mať prístup k likvidite. Týka sa to centrálnej banky, súkromných trhov budeme o tom hovoriť e, s pánom spravodajcom a tieňovým spravodajcom, čo znamená primeraná kapitálová vybavenosť, či by nemala viac zohľadňovať e, e, rizikový profil CCP, aby to nebolo stanovené nejakým poučalným spôsobom. V otázke sankcií taktiež treba zvýšiť úlohu ESMI E, e, treba vychádzať z e, rovnakých podmienok pre všetkých. Je tu úloha nefinančných inštitúcií. Aj tu by som chcel navrhnúť, aby sme postupovali s prihľadnutím na rizikový profil, aby sme to neriešili poušálne aby sme e, e, zohľadňovali, do akej e, formy sú ovplyvnené transakcie rizikovým profilom aj v tejto oblasti. Pokiaľ ide o vzťah s americkou úpravou, musíme zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie. Takže pán spravodajca bude mať našu podporu v tomto smere Ide aj e, o, o prístup e, v Európe k e, registru obchodných údajov a príslušné pravomoci dozorných orgánov. Takže v zásade očakávame konstruktívnu diskusiu a myslím si, že vytvoríme dobré nariadenia. Ďakujem veľmi pekne. Pascal? Tak som zvyknutý hovoriť po liberáloch, že ma to teraz trošku zaskočilo. Takže chcem eh, hovoriť stručne, pretože veľa vecí sa už povedalo. Povedal to pán Langen no a aj pán Bulman ehm, s čím my súhlasíme v tejto agende. Zdôraznil by som teda tri aspekty. Prvý z nich sa týka prístupu k likvidite e, centrálnych bank. Keď zmeníme ten postup, teda miesto toho, že rozdelíme e, riziko, ktoré spôsobilo krízu, pretože nikto nevedel, kde to riziko spočíva, tak e, toto riziko rekoncentrujeme, tak to bude znamenať, že tieto systemické jednotky ako CCP zvládnu tento prístup k likvidite centrálnej banky, čo umožní predísť takémuto druhu problémov. Je to teda jasný problém, je to teda jasný bod, pardon, odznelo to aj v rade, podľa mňa to bude zásadný prvok našich diskusí. Ďalšia zásadná vec, pán Langen to upresnil, otázka interoperability. Nebudem hovoriť o podrobnostiach, ale keď e, sa sústredíme na riziko, aby sme ho lepšie vyhodnotili a máme interoperabilitu medzi CCP, tak vytvárame zásadný problém e, hodnotenia systemických rizikov, rizik CCP, pretože, pretože bude potrebné zistiť alebo určiť, kto bude reagovať v prípade problémov. Podľa mňa naše východiskové stanovisko je obmedziť interoperabilitu. Ak by sa mala umožniť, tak by mala mať kritériá, ktoré budú veľmi záväzné. Tretí bod sa týka úlohy ESMI ako inštitúcia alebo veľká väčšina tohto parlamentu sa snaží, aby tu bolo nariadenie k ESME čo najambicioznejšie, vytvárame systemickú jednotku, ktorá je vhodná pre európsku úroveň a bolo by teda logické, aby nariadenie alebo rámec dozoru CCP by mal priamo vychádzať z ESMI a nemal by to byť nejaký prechodný systém, ktorý by obsahoval veľa neistôt na národnej a európskej úrovni. Ak teda ešte umožníme interoperabilitu medzi CCP, tak tá, sa tu posilní e, dôležitosť dozoru, ktorý bude priamo európsky, teda priamo zo strany ESMY. No a posledná vec, konkurencia medzi CCP podľa mňa v diskusiách e, sa tomu bude venovať veľká pozornosť e, a týka sa to iniciatívnej správy, ktorú ste, um, tak povedať, pilotovali alebo viedli. Je to prípadná konkurencia medzi rozličnými CCP na európskej úrovni. tu sú prvky, ktoré umožňujú chrániť systém proti príliš vysokému riziku. A je tu teda úroveň kapitálu, úroveň kolaterálu, rozličných ďalších prvkov, ktoré zabezpečujú e, pokrytie rizika, aby toto nebolo predmetom konkurencie. Naopak, musia to byť prvky, ktoré sú, budú jasne zakotvené v nariadení, alebo prípadne sa o to postará ESMA, ale maximálne by sa to malo pokryť nariadenie, aby sme sa e, vyhli nejakej arbitráži medzi e, ZCP aby sme teda pomohli kontrole a hodnoteniu rizik. Podľa mňa toto sú také hlavné myšlienky, ktoré zrejme zdieľajú mnohí kolegovia v tejto sále. Mali by sme získať väčšinu v tomto texte a potom samozrejme budú napätejšie diskusie, tak ako to bolo v prípade SMI a rady. Ďakujem. Thank you, Kay. Ďakujem veľmi pekne, Kay. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ďakujem veľmi pekne aj spravodajcovi. Myslím, že e, popísal e, kľúčové témy naozaj veľmi dôkladne a chcem poďakovať aj za to, ako spravodajca prístupuje k tejto činnosti. Ja si myslím, že jeho novatorská myšlienka dotazníku je vynikajúca. Ja sa teším na, na pripomienky a veľmi rád sa pozriem na e, kompiláciu tých odpovedí. Ehm, máme obmedzený čas, takže veľmi, e, toto je veľmi, veľmi dobrý postup, ako získať tieto názory. A veľmi často tie názory sú dôležité, lebo často stoja proti sebe kvôli politickým názorom, ktoré sa líšia. Takže je to naozaj vynikajúca myšlienka. A viem, že e, všetci tieňoví spravodajci sa od začiatku zapájali do, do tejto diskusie a to len prospelo uh, E, konečnému mm, cieľu. Takže vám chcem poďakovať za prácu, ktorú ste vykonali. Ja mám niekoľko takých zásadných pripomienok. Komisia nám dala veľmi solidný materiál, na základe ktorého môžeme pracovať, preto vlastne tie konzultácie, najmä na základe našej iniciatívnej správy tohto parlamentu, prebiehajú tak dobre. A principiálna záležitosť je, že by sme pravdepodobne mali vypustiť e, OTC pri všetkých derivátoch. Teda, mm, to, tu nejde len o e, predaj over-the-counter predaja, teda mm, o otázku over-the-counter predaja, ale um, budeme riešiť v podstate v rámci preverenia preskúmania smernice MIFID e, aj otázku tohto typu predaja, takže by sme mali vypustiť OTC pri všetkých derivátoch a neklasifikovať ich určitým spôsobom. Ja si myslím, že týmto by sme uh, ten dokument len posilnili. No a pokiaľ ide o výnimky, myslím, že tu nám ešte zostáva veľmi veľa práce pre nefinančné subjekty bude treba tie výnimky definovať tak, aby fungovali e, uspokojivo. Teda napríklad otázka e, fungovania oddelení trežery jednotlivých podnikov a e, obchodovania určitých subjektov je veľmi citlivá a ja, mňa podstate kontaktujú lobbysti, najmä z sektoru energetiky, ktorí sa domnievajú, že ich obchodné aktivity sa týmto môžu dostať do oblasti fungovania treasury, keď tam funguje 16, no, pardon, 1600 um, obchodníkov, tak v podstate ťažko to považovať za, za systém treasury. Čiže členské štáty už teraz oddelujú funkciu treasury, teda, um, pokladničných operácií od, e, od obchodovania a toto by sme mali zohľadniť aj vo formulovaní našich e, pravidel. Rada by som však hovorila o investoroch a výhradách alebo obavách, ktoré vyjadrujú investori, a to nielen v Spojenom kráľovstve, ale aj v celej Európe. Mm, to, že by sme mali byť schopní oddeliť určitých e, klientov na najvyššej možnej úrovni, je veľmi dôležité. A klient totiž chce platiť viac, aby Ehm, jeho účty boli oddelené od ostatných, od účtov ostatných klientov, tak nevidím dôvod, prečo by sme mali brániť e, tomu, aby CCP e, to, e, to robili, aj keď tie náklady by nemali byť, nemali byť astronomické. Ak totiž nariadenie bude takéto niečo vynúcovať, tak sa môže stať, že oni nastavia tie ceny, takže to bude neprístupné. No a ďalej e, k typu aktív, ktoré by boli priateľné pre CCP, najmä pre najbolitnejších klientov, teda e, dôchodkové fondy, e, poisťovne. To sú ľudia, alebo to, to sú ľudia, ktorí povedzme nie sú rizikoví, majú milióny na účte a, mm, a tu vlastne môže byť nastavený, nastavená tá marža, aj pohyblivá časť, aj fixná časť, tak, aby a to bolo priateľné pre CCP. Ja chápem, že tí, ktorí momentálne fungujú v tejto oblasti, dostávajú pomerne zmiešané signály a líši sa podľa typu klienta, ktorého majú, čo vlastne dokážu akceptovať. Čiže ako záruku oni akceptujú rôzne, rôzne aktíva a to sa to závisí vlastne od bonity klienta. Ďalej zvyšovanie transparentnosti Eh, pri centrálne obchodných produktoch. Toto je dôležité, ale treba tiež kedy eh, zisťovať, či vôbec nie je riziko, alebo je len minimálne riziko napríklad na forexovom trhu, či eh, tento trh chceme riešiť rovnako ako ostatné deriváty. A ja mám pocit, že sme túto diskusiu zatiaľ vôbec neabsolvovali ohľadom osobitných kategórií aktív, čiže tu je potrebné podľa mňa e, odlišným spôsobom riešiť rôzne produkty podľa rizika, ktoré predstavujú a e, ktoré vlastne môže s tým procesom clearingu na nižšie úrovne. V Spojenom kráľovstve funguje určitá spolupráca. Ja mám informáciu, že ten dialog je veľmi intenzívny, ale my sme v podstate rozdelili legislatívu o derivátoch do rôz, troch rôznych pilierov a my v podstate riešime to tak, že MEFID rieši obchodovanie, potom sú tam e, kapitálové požiadavky, a ostatné aspekty, ktoré sa v podstate týkajú záležitosti, čo nebudú obchodované. No a e, dúfam, že nebudeme zatlačení do rohu pravidlami USA. Mm, USA chcú e, jednotný balík, ale nemali by sme sa skutočne nechať pritlačiť k stene e, a obmedziť štruktúru obchodovania našich nástrojov budúcnosti. My nepotrebujeme systém prevziať z USA. My by sme mali navrhnúť nejaký systém, ktorý bude fungovať u nás a Mm, mali by sme sa vyhnúť tomu, aby sme jednoducho boli dotlačení k tomu riešeniu, ktoré uplatnili USA. No a ešte jedna taká výhrada. Ak e, ste e, americkým partnerom, tak e, potom Európska banka, ktorá s vami obchoduje, tak v podstate bude uplatňovať iné pravidla, alebo ak ste inštitúcia EÚ, ktorá obchoduje s akciami USA, tak potom v podstate vás tie pravidlá USA viažu. Chcem sa, to je v podstate taká polootázka, či bude nejaká ekvivalentnosť kde povieme, že ak vás reguluje európsky orgán, znamená to, že sa musíte riadiť e, pravidlami USA, alebo znamená to, že keď obchodujete s americkými akciami, tak sa musíte riadiť pravidlami USA. Toto je, panuje určitý zmetok, a to tak na strane regulačných orgánov USA, ako aj e, aktérov na trhu USA. Či to znamená, že jednoducho inštitúcie z EÚ e budú musieť podliehať regulácii Eh, orgánov USA. No a ďalej eh, plný dohľad eh, a regulácia ehm, európskych NCCPP a európskych depozitárov. My by sme mali v podstate zabezpečiť to, aby bola tá situácia podaná ekvivalentne, pokiaľ ide o amerických, amerických obchodníkov a depozitáre depozitárov, čiže mali by aj oni potom sa viazať našimi pravidlami. Čiže Mm, takto by sme v podstate dosiahli e, tú našu ekvivalentnosť na, e, v oblasti obchodovania s derivátmi na svetovom trhu. E, tu si myslím, že ideme celkom správnym smerom. Európsky parlament je pomerne zjednotený v tejto otázke. A takže myslím si, že regula- regulačný systém v tejto oblasti bude dobrý a bude komplexný. Thank you very much, uh, Kay. Ďakujem veľmi pekne, Kay. Uh, ja som tieňovou spravodajkyňou za skupinu ALDE, takže mm, ja som e, počkala na ostatných, aby sa vyjadrili, ale dúfam, že mi nevyprší čas. Ja v podstate súhlasím s tým, čo bolo povedané, že ten návrh komisie sa nachádza v správnom priestore, podniká mnohé zopatrení, ktoré boli v pôvodnej správe z vlastnej iniciatívy, ktorú vypracoval pán Langen, ale bude tam treba dopracovať a spresniť niektoré záležitosti. Mnohé z týchto vecí už kolegovia spomenuli, ale pokiaľ ide o otázku clearingu a e, CCP, um, to, tu by sme možno e, mohli e, zapracovať nejakú zmienku o tom, čo je možné podrobiť clearingu a ako sa bude riešiť default management. Mm, toto veľmi často súvisí aj s požiadavky na, likviditu, ktoré stanovujú centrálne banky. E, ja myslím, že by bolo dobré, aby sme vytvorili systém, kde CCP budú e, vlastne brané ako subjekty, ktoré majú stáť na vlastných nohách. Čiže nechceme, aby Ehm, firmy v podstate boli eh, zachraňované ehm, daňovými príjmami a kde by sa riziko za akýkoľvek problém automaticky premietalo eh, cez centrálnu banku na hm, placov daní. Eh, v určitých systémoch takéto riziko hrozí a tí, ktorí povedali, že manažment rizik by mal byť kľúčovou súčasťou všetkých tých nami navrhovaných aktivít, tak e, ja s tým súhlasím a mali by sme e, zabezpečiť aj to, že um, nebudeme uh, len zvyšovať bezpečnosť obchodovania tým, že tú zodpovednosť za rizika presunieme na štát. Ja si myslím, že spôsob uh, uh, vzájomného vyrovnávania pohľadávok a kontraktov by mal spočívať na systéme clearingu, ktorý bude spravodlivý. A tu by sme tu, tu by bolo troška nepríjemné, keby sme toto všetko položili na plecia ESME, čiže to bude treba definovať jasnejšie. Pokiaľ ide o článok 5 a prístup k CCP, tak tu budeme musieť túto záležitosť riešiť. Teda tu ide o otázku exkluzívnych licencií k indexom a e, naviazaním prístupu k týmto indexom k e, obchodným miestam alebo obchodným firmám. Čiže to, tu by sme mali v podstate zaviesť pravidlá, ktoré zabezpečia likvidáciu mm, diskriminácie a e, nájsť nejaké ďalšie metódy. Interoperabilita je e, komplikovaná záležitosť a e, my by sme naozaj mali zabezpečiť, aby manažment rizik bol, bol kľúčovou záležitosťou a nemali by sme premietať všetky rizika na daňových placov. A pokiaľ ide o um, reporting, tak ja súhlasím s tým, že treba na všetkých pozíciách zaviesť uh, povinnosť reportingu, pretože deriváty sú medzinárodné a my potrebujeme vedieť, čo uh, sa uh, bude diať. A preto cez depozitárov by sme mali získať určitý vhľad a uh, dostatok informácií. Čiže mm, nemali by sme uh, k tejto situácii pristupovať tak, že si každý vyhradíme svoje informácie, teda my a USA, a budeme tvrdiť, my máme svoje, vy máte vaše, a neprepojíme to, e, pretože tá transakcia má dva konce a nie je možné v podstate to riešiť oddelenie a bez ohľadu na to, či tie subjekty budú spadať do jednej súdnej právomoci alebo nie, by sme mali spolupracovať, e, pretože náš, náš cieľ je globálny a náš cieľ je taký, aby sme získali údaje ale tiež by sme mali pamätať na to, že samotné získavanie informácií, ten systém ne, ne, v podstate nezvyšuje bezpečnosť. A tú bezpečnosť zvýši schopnosť e, komunikácie so subjektmi v prípade nejakých problémov. Čiže získavanie údajov by malo byť sprevádzané formulovaním takých materiálov, teda takých techník, ako, e, ako zabezpečiť, že E, sú tie subjekty interpelované v prípade nejakých problémov alebo e, je možné dohľadanie, dohľadanie ďalších údajov. Pokiaľ ide o sankcie, my sme o nich hovorili už predtým a ja mám mnoho návrhov, alebo teda existuje mnoho myšlienok o tom, ako to urobiť. ESMA, že by mohla byť e, zodpovedná za vypracovanie odporáč, odporúčaní. To je vec, ktorú by som mohla zvážiť. Ďalej, boli už spomenuté výnimky pre určité triedy aktív. To iste treba zvážiť a iste to spada do kapitoly manažmentu rizík. Čiže ak nechceme e, vytvárať zbytočné náklady a zvyšovanie cien pri veciach, ktoré nie sú rizikové, tak e, na to treba dať pozor. A legislatíva, ktorá je veľmi dôležitá, by mala e, uznávať, že v rámci článku 8, tam sa hovorí o metodách na znižovanie rizik, takže toto sa bude, bude uplatňovať, alebo teda už to tam dúfam je uplatnené, že budeme uplatňovať ten istý princíp, tie, tie isté e, otázky, keď sa dostaneme k smernici o kapitálových požiadavkách, pretože práve tam sa touto záležitosti budeme tiež zaoberať. A mm, toto treba premietnúť aj do MIFIDu. To je všetko v podstate v tejto súvislosti z mojej strany. Veľa vecí už bolo povedaných. A ostatní rečníci, ktorých mám na e, zozname, pán Glutu tu nie je, ale um, áno, ak chcete, tak vy podstate môžete ísť ako e, spravodajca, tieňový spravodajca za GUE, potom mám Vicky Skinner, e, Forda a Žana Guera. Takže Nikolás máte slovo ako prvý. Ďakujem pekne. Ako ste práve povedali, hovorím za pána Kuto, ktorý je spoluspravodajca za GUE, ktorý sa teda nedostal do Bruselu, hovorím v jeho mene. Mali sme úvodnú výmenu názorov k tejto dôležitej agende a chcem poďakovať pánovi Langenovi za spôsob, akým prezentoval e, túto otázku smerom k nám. Moja prvá otázka by ale bola, alebo prvá reakcia by bola povedať, že my síce veľmi jasne vidíme, že komisia nechce čeliť otázkam v súčasnej forme, pretože je to politická téma. Nemôžeme riešiť e, túto vec len technicky alebo vedecky. Komisia zabúda, že kríza, ktorej dnes ľudstvo čelí, je spôsobená fungovaním finančného systému. Grécko bolo prvou obeťou, Írsko ďalšou, neviem, kto bude nasledovať, ale všetko toto je výsledok práce mafie z finančného sveta. Zdá sa, že komisia nechce na tento problém reagovať a že si myslí, že dohľad, dozorné metódy postačia na základe kontextu v roku 2008. Tiež je to pre mňa veľmi dôležité, aby sa vytvorilo toto CCP, ale otázkou je ako. Keď teda konštatujeme, že systém je problematický a chceme ich odstrániť, musíme konať veľmi rýchlo. Teda len niekoľko postrehov k e, tejto veci. Bezpečnostné opatrenia boli spomenuté aj ostatnými kolegami. Potrebujeme spoločné normy, nové produkty vo finančnom sektore. To je veľmi kreatívny sektor ďalšie veci e, prídu, aby e, sa pravidlá obišli. Potrebujeme teda silný dohľad, ako to už bolo povedané, a zároveň úzkú kontrolu, kontrolu toho, čo sa deje v tretich krajinách. Preto činnosti, o ktorých hovoríme, musia byť skontrolovateľné európskym dohľadným orgánom, aj keď sa budú týkať tretich krajín. A myslím, že to by bolo na teraz všetko a dúfam, že pán Kulto bude mať čo najlepšie vzťahy so svojím prosilou protistranou. Ďakujem. Ďakujem a pani predsednička, chcem poďakovať pánovi Langenovi za jeho prácu. Viem, že toto bola veľmi komplexná téma a chcem sa zamerať na tri veci. CCP a povolenia, ktoré pán Langen pozná a tie vychádzajú z textu komisiu. Ide o spoločné stanovisko, ktoré si vyžaduje jednohlasnosť eh, v rámci dohod, ktoré existujú. Ale ak nedosiahneme jednohlasnosť, tak buďme úprimní, nevieme, ako sa regulátory správajú, nevieme, či je tam 27 súhlas 27, alebo ako teda bude potom tento regulátor vystupovať. Možno, že by to mala byť e, jednoduchá kvalifikovaná väčšina. Týmto smerom už ľudia ukazujú problém je v tom, že časťou týchto e, spoločných kolegí budú centrálne banky, takže ak niekto z nich povie nie, e, bude tu problematické rozhodnutie a pre nás nebude možné prijať niečo ako spoločné stanovisko. Čiže si myslím, že ak strávil som 12 mesiacov v dozorných štruktúrach, čelil som rozličných, rozličným postupom, e, o ktorých tento parlament nedávno práve hlasovať, aby sa diskusie v kolegiách urýchlili a v súlade e, s takým celkovým e, regulátorom. Podľa mňa stačí, ak toto použijeme predtým, ako začneme vytvárať niečo nové, podľa mňa toto nie je celkom korektné zo strany komisie. Preto by som toto nebol za túto iniciatívu. Čiže komisia by chcela vytvoriť takéto dohody, ale to ide proti tomu, o čom parlament nedávno hlasoval. Musíme sa tiež pozrieť na dlhodobé úspory a s tým spojené témy. Nebudem opakovať, čo som už počul, ale Poprvýkrát teda musím súhlasiť, keď to povedala veľmi dobre, problémy dlhodobých úspor a tie sa týkajú zvlášť e, dôchodkov, hovoríme o nízkom riziku, vysokej likvidite, ale pozrieme sa na niektoré organizácie, ktoré nie sú vysokorizikové, o ktorých sa nedávno hovorilo a podľa mňa je zaujímavé počúvať ľudí, ktorí pokritecky hovoria o tom, pozrite sa, Musíme mať e, obmedzenia, musíme byť proeurópsky, musíme mať vysokú bezpečnosť a pre ostatné veci e, nechcú rovnaké pravidlá, chcú výnimky pre svoje osobitné nástroje svojej spoločnosti, svojej krajiny. Takže buďme rozumní e, v tomto prístupe, musíme hľadať kompromis, Werner, musíme sa teda tejto práci ďalej venovať a podľa mňa ten váš prístup je veľmi zaujímavý. Ďakujem, Vicky. Áno, ďakujem pekne a ďakujem pánovi Langenovi za obrovskú prácu, ktorú robí. Mám dve technické poznámky, ktoré sa týkajú um, tejto veci. Prvá z nich bola spomenutá ostatnými rečníkmi a týka sa toho, aké sú likvidné aktíva a aké typy aktív uh, môžu byť považované za marže, keď sa obchoduje SCP, aké sú kolaterálne v prípade bilaterálnych vzťahov. Máme obrovské diskusie, ktoré sa týkajú toho, aké druhy aktív by mali banky mať ako likvidné. A bazilejská dohoda to stanovuje, že tu nie je dostatoč likvidity vo svete, aby sa splnili mm, požiadavky Bazileja 3, ak je to len hotovosť a vládny dlh preto máme túto diskusiu, sú to rozličné dlhopisy ehm, a tak ďalej, takže vždy odteraz to budú potrebné likvidné aktíva a odkiaľ tieto aktíva získa, získame. V rámci Bazileja 3 banky majú 8-ročné obdobie, aby vytvorili tieto nové likvidné aktíva a takéto likvidné koše, ale tu sa snažíme uh, Mm, ako keby ten trh si ich mal vytvoriť z dnes na zajtra. Musíme sa zamyslieť na dopad týchto zásadných zmiet na, na širší ekonomický kontext. Ďalšia téma sa týka konečných spotrebiteľov a kapitálových požiadaviek s tým spojených. Ehm, bolo by naozaj zle, ak by sme sa rozhodli, že chceme, aby korporátne E, firmy splňali požiadavky bez toho, že by mali na, tý, e, na to vytvorené podmienky. Toto je oblasť, kde musíme prijať odlišný prístup, teda EÚ a USA, pretože v USA je oveľa likvidnejší trh v kreditných e, v úverových derivátoch, takže ak ich protistrana príjme riziko, banka by toto mohla by mohla e, zaistiť prostredníctvom derivátov e, to úverové riziko. Zatiaľ, čo v Európe nemáme tak likvidný e, derivátny trh a preto centrálna zmluvná strana by nedokázala sa poistiť proti takýmto rizikom. Ja chápem, že je to veľmi komplikovaná technická otázka, ale na nej veľmi záleží a bolo by užitočné, keby tým komisii, ktorý sa tým zapodieva, sa spojil s, e, e, s tým, ktorý e, sa zapodíva CDR štvorkou, s tým, aby umožnil to robiť aj európskym podnikom. Ďakujem. Ako vidíte, prišiel už pán komisár, takže dúfam, že sa nám podarí rýchlo ukončiť túto rozpravu ja mm, sa musím spravedlniť, že som vám dala e, vám e, túto červenú flašku explozívnu, z paul Som posledným rečníkom, pani predsednička, takže e, budem stručný, aby pán komisár mohol začať o 11. Najskôr chcem poďakovať a zablahoželať pánovi Wernerovi Langenovi za výbornú prácu. On si už zrejme zvykol na takéto komentáre, ale táto práca je zvlášť ťažká a on uplatňuje nové metódy konzultácií, ktoré sú naozaj pozoruhodné a chcel by som zdôrazniť veľmi stručne tri veci. Najskôr rozsah pôsobnosti. Myslím si, že rozsah pôsobnosti by mal byť čo najširší. Práve som toho bol svetkom v IFM a všetci tí, ktorí to oplakávajú, eh, len čo tá smernica vyšla, tak boli zrazu spokojní ja teda hovorím, nesmieme počúvať teraz pesimistov, musíme sa pozerať na európsky záujem a túto situáciu je potrebné zregulovať. Návrh e, komisie e, podľa mňa je vyvážený, je úplne pozitívny, to je v protiklade s tým, čo bolo povedané a inšpiruje sa návrhmi nášho priateľa Langena z jeho iniciatívnej správne. Pokiaľ ide o ESMU, plne súhlasím e, s Paskalom. Stále o tom počúvame, len eh, čítal niekto tento materiál a eh, už uplynulo veľa času, vytvorilo sa veľa európskej legislatívy a pokiaľ ide o ratingové agentúry, tak dúfame, že dospajeme čo, rýchlo, čo najrychlejšie k dohode a vytvoríme pre ESMU právomoci, ktoré jej náležia, pretože je to v európskom záujme. A potom reciprocita, posledný bod, e, pán Langen to spomenul, e, Európa nemôže byť naivná, nemôžeme regulovať na náš úkor, ale musíme e, dosiahnuť to, aby ostatní hráči vo svete, hlavne USA, e, nerobili inteligentný protekcionizmus, ktorej ostatné umožňa, že americký trh bude pre ostatných neprístupný. Takže toľko Eh, tri pripomienky za minútu a pol, ktorý, ktoré ste mi pridelili, pani predsednička. Ďakujem pekne. Teraz eh, dám eh, nakrátko slovo spravodajcovi, aby mohol reagovať na diskusiu. Vážna pra, pani predsedajúca, bolo by mi lepšie, keby sa tomu vedel pán komisár. Veľmi som pozorne poznačil si stanoviska kolegov, ale som zvedavý, čo by mohol povedať pán komisár. Patrik, chceš sa viedriť? Veľmi stručne poprosím. Poprosím mikrofón. Niekoľko poznámok, pani predsednička. Môžem potvrdiť, že návrh komisie e, do značnej miery pochádza z vynikajúcej e, rezolúcie a správy parlamentu o skvelej práce pána Langena a ďalší kolegov. Radi budeme v tom e, pracovať. Máme dobré konzultácie, to je vynikajúci mechanizmus a radi porovnáme e, odpovede, ktoré ste získali e, v rámci verejnej konzultácie s tým, čo dostali sme my a čo máme na web stránke. Veľmi dobrá spolupráca zatiaľ, pokiaľ ide rozsah pôsobnosti. Je to veľmi zaujímavé, že to sa rozšíri na všetky derivaty, nie len na mimo burzové, s tým, aby sa posilnila bezpečnosť finančného systému, pokiaľ ide o dlhodobé investície, je veľmi zaujímavé, že uvažujeme o akceptovateľnom rúčení zo strany dlhodobých investorov, ktoré by boli priateľné pre centrálne zmluvné strany, to by e, e, posilnil systém a nezbavili ju likvidity. Tretia poznámka, pani predsednička veľmi zaujímavá poznámka mm, e, zo strany parlamentu. Musíme zohľadňovať vývoj Spojených štátov. Návrh komisie bol prijatý súbežne s zákonom Dodd-Frank a teraz e, zo Spojených e, štátov, z dozorných orgánov dostávame podrobné informácie a musíme zaistiť minimálne ekvivalentný postup a spoločné štandardy a práva pre naše regulačné orgány, ako je tomu v Spojených štátoch takže je veľmi zaujímavé e, e, e, zistiť výsledky vašich porovnaní. Pokiaľ ide o interoperabilitu, súhlasím, že sú tu dodatočné rizika, plne s tým súhlasím a preto návrh komisie je obmedzený, nezahrňa deriváty, nemal by zahrňať deriváty a len e, e, hotovostný ekvivalentný a prípadne e, interoperabilita bude podmenená súhlasom všetkých regulačných orgánov. Úloha ESMI som rád, že podľa vás si myslíte, že problém derivátov nie je európsky, je to cezhraničný problém a úzko národný prístup nikomu neposlúži. Som rád, že pán Skinner podporuje návrh komisie, Plne súhlasím e, s tým, že nechceme spoločné slovenské SMI. A som veľmi rád, e, že v článku 13 nemáme e, spoločné slovenské SMI, takže aj tu máme rovnako voľnú dĺžku. A posledná poznámka. Ten systém, ktorý vytvárajú európske inštitúcie, vytvárame e, monopóly e, v oblasti e, centrálnych zmluvných stran. Zo zákona požadujeme, aby všetky podniky obchodovali prostredníctvom centrálnych zmluvných stran. A mnohí poslanci hovorili o tom, že treba zvažovať o prístupe k likvidite centrálnej banky. Možno, že treba ísť ešte ďalej. Možno, že treba zohľadniť systémové riziko, systémové riziko, ktoré vytvárame máme istotu, že máme dobrý prehľad o e, centrálnych zmluvných stranách, o ich vzájomnej interakcie, či máme e, stresové testy e, tých centrálnych zmluvných stran v porovnaní medzi jednotlivými odvetvami. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem a samozrejme <clears throat> som si poznačila, že veľmi dobre ste pochopili aj požiadavky v oblasti smernice o kapitálovej primeranosti. Takže dúfam, že to Posunete ďalej e, komisii. Pán Langen, ste spokojne zodpovedali. Ďakujem veľmi pekne. Ako povedal pán spravodajca, návrh správy bude k dispozícii koncom januára, keď dostane správu expertov e, v tých otázkach, ktoré nastolil. Zatiaľ očakávame, že pozmenujúce návrhy sa budú prekladať do 15. februára 15. E, marca sa o nich bude diskutovať a 23. marca o tom bude hlasovať e, náš výbor. Toľko predbežný harmonogram, ako povedal pán spravodajca, e, záverečné hlasovanie v plene musíme urobiť najneskôr v júli. A teraz prejdeme na bod programu 5. S veľkým potešením môžem tu uvítať pani pána komisára Šemeta, ktorá má na starosti dania a colnú úniu, audit a boj proti podvodom. Toto vypočutie je súčasťou štruktúrálneho dialogu o politických prioritách. To e, robíme pravidelne s komisármi, ktorí majú na starosti e, e, e, e posobnosť, kde posobuje náš výbor veľmi e, e, rýchlo by som chcela požiadať pána komisára, aby sa vedel, pretože máme už málo času a preto by som chcela požiadať tých z vás, ktorí ste e, sa rozhodli, že odídete, aby ste sa rozprávali mimo tejto miestnosti. Mohla by som vás požiadať, aby ste pokojne opustili túto miestnosť. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, pán komisár. Madam Chair, honorable Pani predsednička, vážené poslankyne, poslanci, e, od e, mojej predchádzajúcej návštevy v júni na tomto výbore prebehlo mnoho rozpráv na pôde tohto parlamentu o zdanení a ostatných otázkach a z tohto z týchto diskusí je mi jasné, že máme rovnaké ciele a snažíme sa zlepšiť finančné prostredie v Európe. Po prijatí programu, pracovného programu komisie som tu teraz na to, aby som vám vysvetlil naše hlavné iniciatívy v oblasti zdanenia v budúcom roku a aby som e, objasnil aj stav práce na existujúcich témach. E, toto finančné prostredie v Európe ukazuje, ako od seba vzájomne členské štáty závisia a aký význam má spoločná finančná daňová politika. V tomto kontexte som naďalej presvedčený o tom, že sa Európa musí e, zameriavať na tvorbu politiky v oblasti daní a, a som rád, že môžem s vašim výborom pravidelne komunikovať o týchto záležitostiach. V mesiacoch pred letnými dovolenkami som e, znova rozbehol činnosť e, pracovnej skupiny pre daňovú politiku a minulý týždeň som e, zorganizoval zasadnutie odborníkov na daňové otázky z jednotlivých členských štátov a komisia týmto aktivitám prikladá veľ, veľký význam. Na základe týchto predbežných rokovaní sa ukazuje, že Mm, práca TBG mm, sa bude zameriavať najmä na, na spotrebné dane a zdanenie súvisiace so životným prostredím, ďalej podnikové dane a boj proti e, tak vyhýbaniu sa daňam ako aj daňovým podvodom. A ja by som dnes e, chcel e, na úvod zdôrazniť, že mám ambíciu rozbehnúť určité strategické iniciatívy v budúcom roku pod vedením kolegu e, Mišela Barniera komisia nedávno schválila ambiciózny program na opätovné rozbehnutie aktivít v oblasti jednotného trhu na podporu udržateľného rastu v kontexte stratégie Európa 2020. Z našej analýzy je zrejme to, že mm, kvalitná daňová politika je potrebná pri e, opätovnej obnove našich ekonomík a môže prispieť k tiež dosahovaniu ostatných cieľov v oblasti napríklad životného prostredia a klimatických zmien. Preto e, zákon o jednotnom trhu má veľmi jasný a silný rozmer e, v oblasti daní. Sú tu však ešte dve hlavné prekážky. My chceme, aby daňové prostredie bolo lacnejšie, aby v ňom podniky mohli fungovať jednoduchšie, a to bez ohľadu na hranice. To sa týka ich investícií. Komisia identifikovala na budúci rok tri e, strategické iniciatívy v oblasti zdanenia, ktoré by mohli prispieť k lepšiemu fungovaniu jednotného trhu. V prvom rade plánujeme legislatívny návrh o e, spoločnom konsolidovanom daňovom základe pre podniky. Toto by malo byť rozbehnuté na jar budúceho roka, pričom by umožnilo e, e, firmám, ktoré fungujú vo viacerých členských štátoch, eliminovať veľmi nákladné rozdiely medzi pravidlami výpočtu daňového základu v jednotlivých členských štátoch a zvoliť si daňový základ jedného členského štátu. Ďalej komisia plánuje pre druhú polovicu um, novú stratégiu AT. Zajtra vaši kolegovia budú príjmať um, zelenú knihu o DPH, kde sa bude hovoriť o modernizácii systému. Tento systém treba zlepšiť a toto je jedna z našich víziev, ale um, treba vychádzať z potrieb. Ja som si vedomý toho, že váš výbor má rovnaký názor a je to vyjadrené aj v správe pána Keseho, ktorý bol, uh, ktorá bola schválená minulý týždeň na plenárke. Uh, Príjmy z DPH sa e, stávajú čoraz väčším podielom e, e, daňových príjmov rozpočtov, ale toto je systém, ktorý žiaľ pozná vysokú mieru podvodov, pretože až 12 DPH je nevybraté a to kvôli komplikovaným pravidlám, ktoré umožňujú podvody a vďaka tomu sa vlastne firmy aj snažia vyhýbať platenie DPH. No a po hĺbkovej analýze ktorá prebehne uprostred budúceho roka, alebo ktorá teda by mala byť ukončená do, pole, do polovice budúceho roka, by sme mohli pristúpiť k prepracovaniu tohto systému. Um, my sme vykonali aj e, dokladnú analýzu problematiky daňových podvodov a e, v apríli bola publikovaná správa o, inovna, o, inova, o inovatívnych financiách a v septembri ďalšia správa v tejto oblasti. Polit, e, komisia definuje svoje politické smerovanie a konkrétne k tomu došlo naposledy v oktobri a ja si cením správu pani Podimata o inovatívnych financiách, ktorá e, bude e, východiskom pre ďalšie činnosti v tejto oblasti. Okrem CCTB, DPH a zdanenia finančného sektora by som chcel zdôrazniť aj to, že e, sa naďalej snažím zlepšovať rozmer jednotného trhu týkajúci sa občanov a snažím sa riešiť ten zložitý problém dvojitého zdanenia. Komisia čoskoro sa bude snažiť identifikovať riešenia daňových problémov s ktorými sa e, potýkajú občania, najmä e, v otázke predplatené dane a e, dane z dedictva a podobných tém. V otázke dvojitého zdanenia, ktoré, ktorému musia čeliť podniky, najmä v oblasti zdanenia tantiem a úverov z úverov, teda úrokov z úverov. Toto je tiež oblasť, kde pracujeme. Ďalej pracujeme na E, prepracúvaní smerníc. Na kolegiu sa e, v júni hovorilo o tom, že súčasný systém e, nepodporuje dosahovanie našich spoločných cieľov a moji spolupracovníci momentálne doriešujú dopadové hodnotenie najmä v dôsledku dopadu ekonomickej a hospodárskej krízy. Ja by som chcel ostatným komisárom na začiatku budúceho roka predložiť e, príslušný návrh. A teraz by som vám chcel poskytnúť informáciu o tom, ako, sa, ako prebieha činnosť e, na, e, v určitých témach. V prvom rade v oblasti DPH v oktobri 2010 bolo prijaté nariadenie rady o posilnení spolupráce medzi členskými štátmi, ktoré umožní členským štátom bojovať proti podvodom DPH. A e, kľúčová výzva, na ktorej teraz pracuje komisia, je pripraviť na zač- do začiatku budúceho roka na efektívne uplatňovanie e, opatrení, a to najmä vytvorením e, systému Eurofisk automatizovaného prístupu k určitým údajom. Pokiaľ ide o návrh týkajúci sa DPH z poisťovacích a zdravotníckých služieb. Vďaka práci belgického predsedníctva politické e, dohody e, nedávno potvrdili na rade e, možnosť pokroku. No a ďalej, pokiaľ ide o balík dobrej správy, tu rokovanie na rade je pomalšie, než by som chcel, ale napriek tomu ten, pro, ten pokrok sa dosahuje. No a nikto nespochybňuje skutočnosť, že každý element tohto balíka by mal byť preskúmaný samostatne. No a belgické predsedníctvo má, je, veľ, je veľmi odhodlané dosiahnuť pokrok v oblasti smernice o administratívnej spolupráci, čo je veľmi dôležité. Otázky, ktoré naďalej v tejto téme sú otvorené, sú pomerne, eh, je ich pomerne málo a zdá sa, že eh, v decembri by ECOFIN mohol dosiahnuť eh, dohodu aj v týchto záležitostiach. Ja paralelne spolupracujem s nadchádzajúcim maďarským predsedníctvom a snažím sa nájsť spôsob, ako dosiahnuť e, pokrok v smerniciach e, proti, boj, e, proti podvodom aj a ostatných. A ďalej som presvedčený, že musíme pokračovať v našom boji proti negatívnym dopadom ohrozovania hospodárskej súťaže, a to tak v rámci EU, ako aj voči našim zahraničným partnerom. Začali sme rokovať so Švajčiarskom a Lichtensteinskom a snažíme sa rozšíriť princípy kódexu Eh, kódexu mm, etického správania sa podnikov aj na tretie krajiny. Ja by som chcel hovoriť o budúcnosti etického kódexu samotné, samotného, kde členské štáty počas eh, nasledujúceho zasadnutia eh, skupiny pre daňovú politiku budú mať na programe aj túto záležitosť. Teraz, vážené poslanky poslanci, by som chcel zdôrazniť význam kvality príjmov v mm, rámci stratégie riešenia dopadov krízy. Členské štáty e, boli požiadané, aby vypracovali ambiciozne programy finančnej a daňovej konsolidácie, ale každý členský štát si musí rozhodnúť, e, aký prístup zaujme. Som však presvedčený o tom, že 27 unilaterálnych nekoordinovaných prístupov e, toto nie je efektívny postup práce a z mojej, z mojej diskusii na E, skupine pre daňovú politiku sa ukazuje, že členské štáty sú ochotné hovoriť o tom, ako koordinácia v daňových otázkach môže prispieť k daňovej konsolidácii a zvýšiť efektívnosť e, ich národných stratégií. No a popri tomto všetkom pracujem v súčasnosti na analýze e, národných daňových systémov a refóriem v kontexte stratégie riešenia následku ekonomickej krízy, to je exit strategy, a zapracujeme výsledky týchto rokovaní aj do budúcich eh, strategických snah komisie. Ďakujem veľmi pekne za túto možnosť prehovoriť s vami a teším sa na plodnú výmenu názorov. Ja vám ďakujem, pán komisár, a, vám, a ja vám zašlem aj eh, list, ktorým vás pozveme na vypočutie 10. januára o inovatívnych financiách. Ale to ste už, myslím, spomenuli, takže eh, dúfam, že budete k dispozícii a prídete na toto naše vypočutie alebo teda minimálne na e, rokovanie pošle, pošlete niekoho z vašich spolupracovníkov. A teraz by som chcela rozprúdiť diskusiu a poprosím každého, aby položil jednu otázku. A e, nebudem tolerovať e, viacnásobné kladenie otázok, pretože jednoducho nie je z časového hľadiska možné diskutovať veľmi dlho. Takže vás poprosím, aby ste si vybrali. Um, ja mám na, na rečníckom zozname Eli McCarthy, Jose Margaia a tak ďalej. Gauzes, Provence Beres, Sven Giegold, Philip Lambert, Wolf Klintz and Sophie Intveld. If there's anybody else... Ak eh, sa chce ešte niekto prihla- prihlásiť, dajte prosím mi znamenie. Takže v tom parade, ako som to uviedla, Ali. Well, thank you, Ďakujem, eh, pán komisár. Veľmi konkrétna otázka, aby som ušetrila čas Takže čo si myslíte o tretej priorite, o tretej iniciatíve, to je zdanenie e, finančného sektora. Prečo e, ste zamietli takúto daň na úrovni Európskej únie? Hovoríte, že sú e, informácie o tom, že taká úzka daň by mohla fungovať. Je tu informácie z Sasovskej univerzity, že na základe tejto dane by sme mohli dostať asi 20 miliard eur. A preto by som chcela e, vedieť, či si nemyslíte, že ste predčasne e, odmietli e, daň z finančných transakcií na celej európskej úrovni. Prečo zamietať niečo predtým, ako robíme hodnotenie dopadov? Podľa mňa to podkopová takéto hodnotenie dopadov, pretože v marci v 8. uznesení parlament vás požiadal, aby ste zvážili takúto daň z finančných transakcií či nás môžete dnes e, ubezpečiť, že v hodnotení dochodov budete vážne zvážovať e, aj takúto možnosť e, aspoň úzkej danie z finančnej transakcie, na rozdiel toho, že hovoríte, že zatiaľ nemáme na to priestor na úrovni Európskej únie. Ďakujem pekne za otázku. Úvodom by som chcel povedať, že pred tým, ako sme pripravili oznámenie, veľmi podrobne sme analyzovali situáciu. A to bolo e, uvedené e, v dvoch materiáloch o inovatívnom financovaní z apríla a o zdanení finančného sektora e, oznámenie zo septembra tohto roku. Počas našich analýz sme nezistili e, podklady, ktoré by nás opravňovali e, premyšľať, že e, zdanenie finančných transakcií na úrovni Európskej únie nebude na škodu konkurencie schopnosti nášho finančného sektora. Že to nie povedie k odklonu takýchto transakcií smerom von z Európskej únie. A preto v samotnom oznámení zdôrazňujeme, že budeme naďalej podporovať dane z finančných transakcií na globálnej úrovni. A komisia sa jasne zaviazala v tomto smere. Zároveň e, budeme e, uvozovať o zdanení e, finančných aktivít na úrovni únie a sme sa zaviazali, že veľmi podrobne do hĺbky urobíme hodnotenie dopadov zdanenia finančného sektora. A veľmi dobre viete, že hodnotenie dopadov si vyžaduje e, analýzu viacerých alternatív, čiže nie len tých alternatív, ktoré sú obsahnuté v oznámení, treba to porovnovať aj s ďalšími možnosťami a všetky e, možnosti vrátania zdanenia finančných transakcií na úrovni Európskej únie budú predmetom e, tejto dopadovej štúdie, to je jasné. Ďakujem. En el contexto de, del rescate... Ďakujem, pán predseda. V kontexte e, záchrany Írska Veľmi veľa sa e, hovorí v našom parlamente o spolupráci, e, o daní za spoluprácu. A na rozdiel od predchodcov, som presvedčený, že komisár e, bude si všimať koncentráciu zdaniteľnej dane. Mm, a v kontexte toho etického kodexu by bolo vhodné zvažovať aj možnosť eliminácie rozdielov medzi daňovými systémami, ktoré spôsobujú problémy, pretože ak, e, má, e, ak majú tieto rozdiely spôsobovať 5-percentnú penalizáciu našich podnikov, tak to je jednoducho nepriateľné obmedzenie hospodárskej súťaže. Well, I think... Nož, v prvom rade by som musel zdôrazniť, že súčasný kodex správania sa má jasné kritériá. Obsahuje 5 kritérií, ktoré vymedzuje postupy, ktoré je možné považovať za škodlivé z hľadiska e, dane a podľa súčasného kodexu daňová sádzba ako taká nepatrí medzi tieto kritéria, ktoré definujú e, škodlivé prejavy daňovej konkurencie. A už som spomenul, že budeme e, uvažovať o súčasnom systéme zdanenia podnikov z hľadiska kodexu e, správania sa. O tom sa bude diskutovať e, na skupine pre daňovú politiku. Počas ostatných rokov, niekoľkých ostatných rokov, sme boli svedkami E, e, širšieho vývoja v oblasti plánovania danie z príjmov právnických osôb a túto e, problematiku musíme riešiť keď hovoríme o nesúlede medzi daňovými systémami a o ďalších problémoch, ktoré vyvstávajú v súvislosti s týmto javom. A preto už som diskutoval s členskými štátmi o možnosti hĺbkovej diskusii o kodexe správania sa a o kritériách, ktoré obsahuje. A nepochybne budeme o tejto otázke diskutovať aj na ďalšom zasadnutí e, e, skupiny pre daňovú politiku. Budeme o tom diskutovať podrobne. Ale v otázke daňových sadzieb vo všeobecnosti už som e, viackrát e, sa vyjadril, že podľa mňa nemusíme e, zosolaďovať daň, sadzbu dane z príjmov správnických osôb na úrovni Európskej únie. Myslím si, že určitá súťaživosť v tomto systéme je užitočná a zdravá pretože neumožňuje členským štátom, aby sa pokúsili vyriešiť všetky svoje problémy jednoducho zvýšením e, sadzby dane. Osobne podporujem zosúladenia e, daňového základu e, pre daň z príjmov právnických osôb a už ukončíme e, svoje práce v oblasti CCTB a čoskoro pripravíme konkrétny návrh a budeme môcť diskutovať e, e, o tejto problematike aj v parlamente. Ale pokiaľ ide o sadzby dane, nazdávam sa, že je to v posobnosti členských štátov musia e, vyhodnotiť e, e, svoje daňové systémy s prehľadnutím na makroekonomické podmienky a rozhodnúť, aká sadzba dane je vhodná s prehľadnutím na makroekonomické podmienky. Ďakujem. Eni? Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem e, vám, pani predsednička, vám, pánovi komisár. E, pán komisár, som veľmi rada, že ste dnes prišli medzi nás. Chcela by som nadviezať na otázku Ellen McCarthy. Vo známení, ktoré ste predložili v septembri e, ohľadom zdanenia finančného sektora, Európska komisia umožňuje dve zásadné alternatívy, predklada dve základné alternatívy vyberania e, e, dane z finančných transakcií a z finančných operácií. Jednak by sa mohla uplatniť e, globálne alebo na úrovni Európskej únie. Chcel by som sa opýtať, ako to vyzerá z hľadiska štúdie dopadov, aké závery by sa dalo na základe tejto štúdie urobiť E, predtým, ako sa komisia rozhodne, bolo by sme mali e, e, zistiť, či, akým smerom sa to bude podívať a či ste hodnotili tieto dopady takisto v oznámení ste spomínali, že je tu veľmi dôležitá úloha regulácie z hľadiska daní z finančných transakcií. Ide o zdanenie finančných aktivít. Napriek tomu ste dospeli k názoru, že na európskej úrovni e, by ste mohli navrhnúť zdanenie finančných aktivít. A preto sa chcem opýtať, je možné e, nájsť nejaké e, riešenie bez hodnotenia dopadov? A keď ste povedali na pani Kartov, ste povedali, že to by mohlo byť škodlivé pre E, e, e, konkurencieschopnosť daňových systémov. Či sa obávate, že by mohla dôjsť k odlevu príjmu v prípade zdanenia takýchto finančných transakcií? V prípade zavedenie takéto e, e, dane, je to nebezpečenstvo e, úniku e, príjmov? A keby sme zdaňovali finančné aktivity, myslíte, že toto nebezpečenstvo by neexistovalo? Uh, thank you very much. Uh, uh, uh... Ďakujem pekne. Musím povedať a to veľmi dobre si uvedomujete. O tejto otázke sme vám už s vami diskutovali na našom stretnutí. Áno, počas tohto roku sme urobili dostatočne podrobnú analýzu zdanenie finančného sektora a robili sme nielen my, veľmi dobre viete o činnosti MMF, e, Menový fond e, tiež pripravil veľmi podrobnú analýzu zdanenia finančníctva a tiež dospel k názoru, že dane z finančných transakcií má svoje pozitíva, ale viac negatív. Aj menový fond odporúča e, možnosť zvážiť zdanenie finančných aktivít ako jednu z e, možných alternatív. E, všetky tieto analýzy nás viedli k určitej politickej orientácii, ku ktorej sme dospeli v októbri. Vtedy, si, že áno, daň z finančných transakcií by bola celkom dobrým nápadom, e, keby sa uplatnila e, globálne, aj s prihľadnutím na potreby financovania na globálnej úrovni. Avšak na teraz nemáme jasné dôkazy toho, že dane z finančných transakcií na úrovni Európskej únie nepovedia k realokácii e, takýchto transakcií a vzhľadom na to, ako sa e, ľahko takéto transakcie môžu presunúť, najmä keďže e, sa uplatňujú počítačové obchodné systémy, ktoré umožňujú presunúť transakcie na iné trhy počas niekoľkých sekúnd. Je tu naozaj významné e, e, riziko, ale keď som odpovedal na prvú otázku, už som vtedy povedal, že v rámci dopadovej štúdie ktorú hodláme urobiť. Počas nasledujúcich mesiacov budeme zvažovať e, e, rôzne alternatívy, počnúc e, s danením finančných aktivít, finančných transakcií na úrovni únie a globálneho zdanenia. A to za použitia rôznych daňových základov lebo je naozaj pravda, že riziko realokácie transakcií do značnej miery závisí od e, e rozpetia e, e, daňového základu. Čím je ten základ uši, tým e, e, väčšia e, nerovnováha vznikne medzi rôznymi finančnými nástrojmi. A toto teda treba tiež zohľadniť. Všetky títo e, témy budú predmetom našej analýzy e, v rámci dopadovej štúdie. A po jej ukončení budeme mať jasnú predstavu o tom, čo e, e, ďalej z hľadiska zdanenia tohto odvetvia. Samozrejme, náš daňový systém ako taký má jasné nedostatky z hľadiska zdanenia e, finančníctva, pretože finančníctvo e, v podstate je oslobodené e, od DPH a my to chápeme tak, že daň z finančných aktivít by mohla byť určitou náhradou pri riešení daného problému a z hľadiska relokácie transakcií Ehm, treba povedať, že presunutie celých podnikov je podstatne komplikovanejšie ako e, relokácia transakcií. A to je jeden z hlavných argumentov, prečo si myslíme, že zavedenie e, dane z finančných aktivít by nemalo spôsobiť e, rovnaké rizika ako daň z finančných transakcií a musím zopakovať, že táto politická orientácia vychádza z e, analýz, ktoré sme urobili doteraz. Okay, thank you. Um... Ďakujem, Udo. Vážny pán komisár, veľmi nediplomaticky musím vám povedať, že nemám pocit, že e, e, čítame ráno rovnaké noviny, e, keď sa zapodívame politicky, ekonomickými otázkami. Teraz obetujeme veľmi veľa, aby sme sanovali chore banky. Venujeme tomu obrovské percento národného produktu v Írsku 10 eh, miliard z národného rozpočtu musíme vidieť, aby sme stabilizovali túto krajinu. A samozrejme to eh, vyvíja značný trak na škrty v sociálnej oblasti. A myslím si, že eh, komisia, komisia veľmi otalá v otázke mm, riešenia strany príjmov našej spoločnosti, najmä v tých odvetviach, kde došlo k určitým špekuláciám e, na strane príjmov a e, myslím si, že mali by sme e, riešiť to na tejto strane. Myslím si, že situácia je dostatočne komplikovaná. Nemusím to nejako zbytočne dramatizovať. Tento parlament vás vyzval, aby ste urobili štúdiu realizovateľnosti zdanenia finančnej transakcie v Európe. Hovoríte teraz, že vám viac vyhovuje zdanenia finančných aktivít a myslím si, že e, v takom prípade budeme zdaňovať e, tých, ktorí robia predovšetkým bankové transakcie. E, teda budeme zdaňovať tých, ktorí robia bežné bankové transakcie a nie špekulatívne obchody. Takže nemôžem sa pripojiť k takomuto vyhodnoteniu myslím si, že mohli by sme zvážiť možno zavedenie transakcie, e, e, zdanenie finančných transakcií. Vy ste boli na to e, vyzvaní. Existujú aj existujúce, ale aj nové analýzy, ktoré by mali byť dostatočným motivačným prvkom pre komisiu, aby sme mohli prijať rozhodnutie na základe vedecky podložených údajov. A trošku ma mrzí, že komisia sa hrá na skovovačku a myslím si, že je to e, v pôsobnosti predsedu komisie a e, je tu neželúca neaktivita v otázke e, zdanie finančných transakcií. Neviem, či je to pozícia celej komisie, aká no musíme tomu hovoriť, ale myslím si, že parlament má právo na to, aby dostal odpoveď. Je to v záujme našich občanov a občaniek. Well, I... Rád by som zdôraznil, že počas eh, posledných eh, niekoľko mesiacov sme urobili v tejto oblasti obrovskú prácu. Musím odmietnúť eh, vašu sťažnosť, že komisia sa nevenuje tejto oblasti. My robíme veľa, analizujeme situáciu a samozrejme je ľahké povedať, že zaveďme tú či onú daň, ale musíme vyhodnotiť veľmi presne dopady e, akéhokoľvek rozhodnutia, pretože ak rizika, ktoré vidíme už teraz, e, sa zrealizujú a transakcie sa presunú na iné trhy, tak výnosy, ktoré očakávame z tejto dane, budú oveľa nižšie ako sa teda očakáva. A to pozitívum jednoducho nepríde, ten prínos sa neuskutoční. Čiže musíme zanalizovať situáciu a e, dopady na dopady možných rozhodnutí a to veľmi opatrne máme doterajšie skúsenosti a tieto nepotvrdzujú, že daň, ktorá sa zaviedla v krajinách, ktoré sa pokúsili o tento systém, že to fungovalo veľmi dobre, čiže v 92. mnohé operácie zo Švédska sa presunuli do Spojeného kráľovstva. Dokonca máme skúsenosť e, zo Spojeného kráľovstva. S kolkami tam to tiež veľmi dobre nefungovalo, čiže uh, neprináša to tie výsledky, ktoré pôvodne sme si predstavovali. Snažil som sa teda povedať, že je to komplexné a ťažké rozhodovanie, komplikovaný nástroj a to musíme pochopiť. Nehovorili sme o žiadnych technických aspektoch tohto návrhu, na čom bude daň založená, z čoho, čo presne sa bude zdaňovať, aký akt a ďalšie technické veci, e, kedy sa napríklad daň nemôže uplatňovať. Čiže je to vážna vec a komisia to berie ako také veľmi vážne. Chceme, urobiť naozaj hĺbkovú analýzu možných riešení v tejto oblasti. Samozrejme, že musíme zhodnotiť aj ďalšie návrhy či rozhodnutia v tejto oblasti a vyhodnotiť kumulatívny efekt takýchto opatrení. Bazilei 3 mm, stanoví určite požiadavky na finančný sektor. Mm, už e, sme urobili aj politické smerovania, pokiaľ ide o bankové e, mm, poplatky, čiže rozličné fondy, finančné, daň z finančných transakcií, z finančných operácií, čiže to je škala nástrojov, o ktorých sa diskutuje a musíme veľmi opatrne zvážiť kumulatívny efekt všetkých týchto nástrojov. Je v našom záujme, aby finančný sektor v Európskej únii bol konkurencieschopný globálne a aby financovanie našich podnikov a financovanie vôbec e, malo svoj podiel na, dani, na raste Európskej únie. Pardon. Ďakujem, Vicky. Ďakujem pekne. Moja otázka sa týka CCTB. A ja úplne podporujem metódu, k, aby sa znížilo jej daňové úniky v Európe a nástroje, čím by sme, ktorými by sme odstránili cezhraničné prekažky finančných operácií. Ale kladem si otázku, či tieto nástroje splňajú eh, alebo nás privedú k týmto cieľom. Je tu tak veľa eh, zástupcov parlamentu. Zúčastnili sme sa na semináre, e, ktorý sa týkal tejto témy len pred niekoľkými týždňami. Naozaj som videla, že je tu veľa záujmov z, e, zo strany tejto inštitúcie. Snažíme sa pochopiť e, túto oblasť a bolo veľa komplikovaných otázok. Každá spoločnosť, ktorá mm, operuje cezhranične, Mm, kladieme si otázku, či zdaňovanie v tejto oblasti je na primeranej úrovni a či sa táto diskusia e, vystrieda diskusiou o úrovni tých konsolidovaných výnosov. Budú tu zdaňované rozličné operácie, rozličné faktory, Eh, či sa to bude týkať aktív, či sa to bude týkať výplatných listín. A jednoducho tu bude ďalšia politická diskusia o tom, aký je správny pomer pre rozdeľovania týchto daní medzi rozličné krajiny a vieme, že veľké spoločnosti sa budú snažiť o arbitráž, budú presúvať aktíva ľudí e, preto, aby ten systém obišli a minimalizovali svoj daňový základ. Čiže v podstate jedna diskusia vystrieda druhú. Potom je tu e, dobrovoľnosť, dobrovoľný aspekt, že e, spoločnosť sa môže rozhodnúť, že bude súčasťou CCTB alebo nie. Nepoznám žiadnu spoločnosť, ktorá by sa rozhodla, že e, pôjde do systému, kde budú platiť vyššiu daň. Čiže ich záujem je dosiahnuť nižšiu komparátnu daň. A ten dobrovoľný systém, ak členská krajina bude mať dva daňové systémy, tak sa navýši byrokracia v danej krajine. Čiže moja otázka sa týka tejto dobrovoľnosti, čiže mali by ste e, aspoň toto e, zvážiť. Ak poviete len, že toto bude na rozhodnutí spoločnosti, nebude to fungovať. Potom zníženie e, byrokracie. E, Potrebujeme rast, potrebujeme hospodársky rád a znižovať byrokraciu pre e, podniky. Ak e, spoločnosť pôjde do CCTB, ja to chápem tak, že musí poskytnúť e, prístup k účtom na miestnej úrovni a chápem, že tu bola urobená dopadová štúdia zo strany veľkých účtovných firiem, ktoré hovoria, že tým by sa zvýšili ich náklady asi o 30%, tým sa znižie, nezniží byrokracia. Na všetky tieto rozličné otázky moja otázka na vás, pán komisár, je, aké ďalšie návrhy máte, aby ste stimulovali cezhraničný obchod tým, že dane budú jednoduchšie okrem tohto CCTB. Nezdá sa, že toto je také jednoduché. Spomenuli ste veľa tém, ktoré sú súčasťou diskusie v komisie. Sme v konečnej fáze prípravovej dopadovej štúdie a musím povedať, že je viacero možností. Toto je vlastne črta dopadovej štúdie. Musíme vždy analyzovať viaceré možnosti a Tými sú napríklad ten dobrovoľný e, versus povinný systém, konzolidovaný versus nekonsolidovaný prístup. Takže je tu široká škála možností, ktoré sú predmetom našich e, diskusí v rámci dopadovej štúdie, ale pravdou je, že v tejto fáze je spoločný konsolidovaný základ dane, ktorý podľa nás povedie, alebo ktorými dosiahneme ciele dôležité aj pre e, podniky, mm, ktoré sa chcú vyhnúť napríklad dvojitému zdaňovaniu svojich činností. Musím povedať, že podniky samotné sú najväčšími podporovateľmi tejto myšlienky a ja sa veľmi spolieham na ich podporu. Návrh um, bude predložený kolegiom. Súhlasím s vami, že sú to ťažké témy. A ten vzorec, podľa ktorého e, sa budú e, sa, sa budeme riadiť, e, to je samozrejme predmetom ťažkého rozhodovania vzhľadom na potenciál zníženia administratívnej záťaže. Návrh určite stojí za túto námahu. Ďalšie alternatívy sú samozrejme súčasťou mojej práce, je to súčasťou mojho portfólia, to je spojené so znižovaním a odstraňovaním prekážok na vnútornom trhu. A ja veľmi dúfam, že diskusie o DPH v budúcnosti povedú k značnému zníženiu administratívneho zaťaženia v tejto oblasti. Mimochodom, naše odhady ukazujú, že systémy DPH spôsobujú um, alebo sú zodpovedné za veľkú časť administratívneho zaťaženia a keď berieme do úvahy ten vývoj za posledné roky, Mm, rozvoj informačných technológií mm, umožní vytvoriť oveľa modernejšie a efektívnejšie systémy DPH, ktoré odstrania alebo znížia administratívne zaťaženie podnikov. To isté platí aj pre dvojité zdaňovanie, kde mám v úmysle prísť s oznámením začiatkom budúceho roka a na to nad, budú nadvezovať konkrétne návrhy, ktoré tiež zjednodušia život podnikom. Čiže mm, ja nevnímam CCTB ako jediný nástroj na znižovanie zaťaženia pre podniky je tu skutočne široká škála nástrojov, ktoré sa práve pripravujú. Ďakujem, Jean-Paul. Pán komisár, odkedy vás počúvam, vám chcem povedať, že srdečne e, s vami súhlasím, respektíve pociťujem k vám hlboké sympatie. Táto sympatia e, z etymologického hľadiska, to znamená, že trpím s vami. Čiže úprimnú sústrať vám chcem vyjadriť. Nepochybujem o vašej vôli, že chcete, aby veci v tejto oblasti napredovali a celkom určite vaše portfólio je to najťažšie, pretože neustále čelíte odporu členských krajín a rozličným nátlakovým skupinám, ktoré šíria tie najabsurdnejšie chýry ohľadom tejto oblasti a ja som vám chcel položiť otázku, ktorú položil aj pán Magajo, pretože opakovanie je matka múdrosti. pohľadom tejto konsolidovaného základu ja som v tomto parlamente od roku 2004 a odvtedy tu o tom hovoríme. V 2005 a 2006 váš predchodca povedal, že to bolo technicky nemožné eh, dosiahnuť tento konsolidovaný základ. Takže ak nie sme schopní urobiť účtovné agregáty, ktoré by boli potom predmetom konsolidovaného základu, tak naozaj strácame tu čas. Moja otázka je následovná. Nemusíme mi, odpove- mi odpovedať, už ste to v podstate urobili, ale malá priateľská rada z mojej strany. Opierajte sa o tento parlament, aby ste e, veci posunuli dopredu. Vidíte, že je tu E, veľká väčšina členov parlamentu, ktorý, ktorá sa venuje tejto otázke, pretože naši občania sa nás pýtajú, kde je daňová Európa. To je otázka, e, ktorú nám kladú na všetkých stretnutiach. Takže toľko z mojej strany, e, pán komisár, ešte raz ste máte moje sympatie. Uh, uh, uh, Ďakujem veľmi pekne Pán komisár, ďakujem za tie povzbudivé slova. Teda ďakujem parlamentu za povzbudivé slova. Tá spolupráca je skutočne veľmi, veľmi príjemná a mm, treba povedať, že sa veľmi ťažko dosahuje na rade nejaké, e, dohodnutie, nejaké rozhodnutie na základe toho, tej podmienky e, jednomyselnosti. A e, možno parlament by vedel v tejto, v tejto oblasti možno pritlačiť Eh, pretože toto je oblasť, ktorá skutočne spada do môjho, eh, do môjho portfólia. A podľa mňa je veľmi dôležité, aby členovia tohto parlamentu, poslanci, poslankyne, aktívne eh, vystupovali vo svojich členských štátoch a podporovali riešenie otázok zdanenia pretože je e, veľmi dôležité, aby aj parla e, parlamenty v e, jednotlivých členských štátoch vyvíjali tlak na svoje, na svoje vlády a tým pádom, aby aj na rade sa nejak budoval nejaký konsenzus v daňových otázkach. A preto je skrátka dôležité spolupracovať s národnými parlamentmi v daňových, eh, daňovej oblasti. Ďakujem veľmi pekne, Pervánš. Merci, monsieur le commissaire. Euh, Ďakujem pekne, pán komisár. Pokiaľ ide o zdaňovanie finančných transakcií, dovolte malý postreh. Nejde o návrh, ktorý je ako tie ostatné. Ide o štrukturovaný návrh i to má najviac eh, regulo, regulačný dopad na trhy. Pokiaľ ide o kapacitu financovať, toto je najväčšia perspektíva, čiže nepovažujte to za jeden návrh z mnohých. Berte to ako návrh, ktorý umožní e, vyriešiť e, tú našu dvojitú otázku. Ja mám dve veci, e, ktoré vám chcem povedať. Vidíme, že v Írsku zdaňovanie E, zohráva veľkú úlohu v raste, o ktorý sa snažia členské štáty v eurozóna. Dnes e, trpí tým, čo e, my skromne nazývame veľká makroekonomická nerovnováha. Nemyslíte si, že v balíčku hospodárskej správy a riadenia, ktorý skúmame, tento scoreboard, ktorý chceme implementovať, nemyslíte si, že je potrebné zavieť aj daňové prvky? Pretože vidíme, že v írskom modeli stratégia nadnárodných spoločností e, nejakým spôsobom e, nepomáha e, hospodárstvu alebo nemá žiadny multiplikačný efekt. A nemyslíte si, že by bolo potrebné zaviesť daňové ukazovatele do toho scoreboardu, ak teda vážne beriete dohľad nad ekonomickou nerovnováhou? A druhá otázka tento parlament e, sa veľmi mobilizuje v súčasnom legislatívnom období na úspory a mm, stanovisko Európskej únie, teda automatická výmena informácií so svojimi partnermi. Ako toto vnímate? E, ešte pred krízou boj proti daňovým e, rajom bola vážnou otázkou. Vy a ostatní členovia kolegia ste vždy zdôrazňovali tú potrebu bojovať proti daňovým rajom a ak chce mať Európska únia nejakú silu v tejto oblasti, tak je to možné iba automatickou výmenou informácií. Ale medzi členskými krajinami existuje bilaterálny základ a so Švajčiarskom sa snažíme o získanie dohody, ktorý, ktorá by umožnila, aby tu sa vytvorila takáto komunitárna pozícia. Malo by sa zabrániť akékoľvek silovej pozícii alebo to, čo by umožnilo e, členským e, e, krajinám to, aby sa zachovala solidarita aj voči Švajčiarsku toto samozrejme by bolo dobre pre Európsku úniu, ale e, myslíte si, že toto je spôsob, akým môžeme e, bojovať proti finančným, proti daňovým rajom, čiže e, aby, aby členské krajiny získali finančné prostriedky, ktoré v tomto období veľmi súrne potrebujú. No, tak na začiatok by som eh, si chcel dovoliť jednu stručnú pripomienku k eh, vzťahu finančného sektora a zdanenia. Eh, je pravdou, že zdanie finančného sektora v pracovnom pláne komisie je jedným z kľúčových, jedno z kľúčových strategických iniciatív, na ktorej pracujeme. A ja sa budem snažiť túto prácu doviesť do potrebného cieľa. Pokiaľ ide o hospodárskú správu, economic governance a otázky zdanenia, ktoré s týmto súvisia. Ja súhlasím s vami v tom, že v minulosti sa naša pozornosť pri e, riešení e, postupov v členských štátoch e, súvisiacimi s opatreniami na výdavkovej strane mm, sa nedávali do súladu s e, opatreniami na príjmovej strane pri hodnotení situácie v členských štátoch. A preto, preto ja momentálne pracujem s Oli Renom na, tejto, na myšlienke toho, ako príjmy, ktoré budú súčasťou e, našich nástrojov pri hodnotení situácie na príjmovej strane členských štátov so zohľadnením e, makro, makroekonomickej situácie, e, ako sa budú môcť premietnúť do e, budúcej, budúceho hodnotenia makroekonomickej situácie v členských štátoch. Čiže toľko, táto téma v podstate by mala byť riešená prostredníctvom príslušných nástrojov a <clears throat> ja by som chcel dosiahnuť pokrok, teda hovorím spolu s Oli Renom. Pokiaľ ide o otázku daňových rajov a toho, ako túto problematiku vyriešiť, je pravdou, že my, teda Európska únia, podporujeme automatickú výmenu údajov, alebo teda výmenu informácií ako jediný nástroj, ktorý nám umožňuje veľmi jasne a priamo túto záležitosť riešiť, ale tiež e, sa snažíme dosávať štandardy OECD, ktoré vyžadujú, aby sme e, sprostredkovali informácie navzájom, pretože do tohto procesu je zaradených e, veľa Ehm, ďalších inštitúcií. Ja som nedávno navštívil Hongkong, Macao a za predchádzajúceho volebného obdobia sa hovorilo o žiadosti e, o informácie, ktorá sa dnes dostáva znova na program a my by sme chceli, aby... Teraz niekto hovorí mimo mikrofónu. Áno, um, toto je ale druhá téma, ktorá, o ktorej sa dostanem neskôr, ale v tom medzinárodnom rámci e, viete, čo vlastne využívame. My sme v minulosti mali toto, pripravené toto znamenie o komunikácii o daňových otázkach a v našom oznámení o obchodnej politike tiež e, hovoríme o daniach, teda je tam doložka o daňových záležitostiach e, riešených v rámci našich politík a v kontaktu s tretimi krajinami. zkrátka budeme e, rokovať aj o otázkach e, dobrého riadenia. A my už teraz sme v procese rokovaní s viacerými e, tretimi krajinami o tejto veci. No a pokiaľ ide o záležitosť švajčiarska, je pravdou, že Nemecko a Spojené kráľovstvo rokujú bilaterálne a súčasný rámec, ktorý máme, tak ten nebráni týmto krajinám rokovať o takýchto dohodách, pokiaľ neporušujú pravidlá, ktoré máme. A ja som presvedčený, že tak Nemecko, ako aj Spojené kráľovstvo by mohli byť e, akýmisi priekopníkmi e, v presadzovaní tých našich princípov v tých komplikovaných rokovaniach so Švajčiarskom o tejto problematike. Takže ja musím povedať, že tieto rokovania nie sú až také jednoduché, ako by sme niekedy si mohli vypočuť z rôznych zdrojov a budeme si musieť počkať, aký bude výsledok. Ďakujem veľmi pekne. Španielsko. E, Sven. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár, za to, že ste sem prišli a že ste sa pustili do tejto nelahkej diskusie o veľmi komplikovanej téme. Ja e, so Jean-Paulom mám rovnaký názor na to, že ste vo veľmi komplikovanej situácii a e, to inštitucionálne usporiadanie vám nepomáha, ale ja si myslím, že situácia sa v niečom aj zmenila. A nie som si celkom istý, či ste túto zmenu plne zvážili vo vašej stratégii, v tom, ako sa tu vlastne teraz vyjadrujete a e, v tých návrhoch, ktoré ste nám predostreli. Pretože pozrime sa na ekonomické riadenie. Niektoré z princípov, ktoré sú teraz v podstate stanovené alebo dohodnuté, tak by nebolo možné o nich ani uvažovať ešte pred pár mesiacmi. Ja viem o nemeckom prípade, alebo toho nemeckom príklade, pretože ten poznám najlepšie. Napríklad to, čo váš pán kolega Barnier navrhol v zdanie finančných služieb, by bolo absolútne nemožné ešte pred tromi, pred tromi rokmi. Ale e, v zdanení alebo teda v otázke daní, podľa mňa ešte stále idete takým fragmentárnym, fragmentárnym prístupom, čo nie je v súlade so situáciou, v ktorej, sa, v ktorej sa nachádzame. Že členské štáty, niektoré členské štáty majú obrovské deficity a pritom sú tu veľké zdroje e, e, zdanenia, ktoré sa nevyužívajú alebo nevyužívajú dostatočne a vy v podstate ešte stále hovoríte o tom, že nechcete minimálne e, dane ani pri tých najmobilnejších zdrojoch príjmu, čo je staré myslenie, ktoré nie je prispôsobené novej situácii, v ktorej sa Európa nachádzajú. Takže ja by som skutočne chcel apelovať na vás, aby ste e, pripravili aj v ostatných oblastiach tak e, silné návrhy ako vaši kolegovia Ren a Barnier vo svojich a potom, aby ste možno rozprúdili diskusiu na rade a e, potom môžete prísť do parlamentu a požiadať o podporu a my vám ju iste poskytneme, pretože z, z diskusí na tomto výbore sa ukazuje, že e, by bola podpora pre stanovenie akejsi minimálnej sadzby dane právnických osôb na úrovni asi 25%, čo tiež je vec, ktorá by bola absolútne nemožná ešte pred pár rokmi. A e, chcel by som spomenúť niekoľko e, otázok, ktoré trápia mojich kolegov. K tomu vykazovaniu údajov z jednotlivých krajín. V roku 2011 je plánovaný určitý zoznam opatrení, ja som tam nenašiel túto vec. A čo je škoda, pretože mm, parlament e, to má vo svojom programe. Čiže ja by som chcel vedieť, či e, podporíte svojich kolegov na DG, Mark, e, DG Trh, či to dáte do, svojich, do svojho zoznamu opatrení. A na záver by som chcel skutočne apelovať na to, aby sme, by sme, sa, aby sme zmenili to vaše uh, to vaše renome ako pán nie a pán, e, pán opatrnosť na pán akcia. Hej? Čiže chcel by som, aby ste troška e, vyvinuli istú snahu a e, ja viem, že inštitucionálna situácia je momentálne komplikovaná, ale myslím si, že vysoko zadržené členské štáty budú potrebovať podporu od strany ostatných vlád, ale potom budú jednoducho mať veľkú motiváciu aj takéto, veľmi, takéto malo ambiciozne návrhy zamietnúť. Čiže bude, bude s tým problém. Áno, ja budem musieť hovoriť veľmi stručne, hovorí pán komisár, ale pokiaľ ide o tie návrhy, musím povedať, že počas um, uplynulých niekoľkých rád um, v podstate na každej rade ECOFIN sa e, diskutuje o tej či onej téme, ale vždy to súvisí so zdanením. A zdanenie finančného sektora O tom sa hovorilo na rade dvakrát za sebou, a to bolo len v septembri, aj v oktobri. A, a môžete mi veriť, že tieto diskusie nie sú jednoduché. Členské štáty nie sú v tejto veci zjednotené. Preto musíme predložiť veľmi jednoznačné hodnotenie situácie, a musíme navrhnúť, e, aké by boli výhody konania v tejto oblasti. Čiže preto, si ví, preto vítam vaše pripomienky, pripomienky k tejto oblasti. No a pokiaľ ide o správy e, za jednotlivé e, krajiny, tak v tejto otázke mm, to je záležitosť, ktorú momentálne komisia rieši a my sme v procese verejných konzultácií a na základe výsledku týchto konzultácií môžeme e, vypracovať nejaké konkrétne návrhy. Takže ja myslím, že by sme mali zohľadniť e, jednu tému, teda že na jednej strane je pravdou, že krajiny, e, teda vykazovanie za jednotlivé krajiny zvýši transparentnosť pridelovania príjmov, alebo teda toho rozdelenia toho príjmového mixu, ale treba zohľadniť tiež to, že pri zdaňovaní alebo pri, pri daňovom účtovníctve, účtovníctve nie vždy to, tie údaje sú, alebo teda to účtovníctvo nenadvezuje na účtovníctvo podnikov, ale ja súhlasím s tým, že vo všeobecnosti pri e, tomto vykazovaní krajina od, krajinu od krajiny, teda country by country reporting, toto je vec, ktorá môže mm, zviditeľniť situáciu v jednotlivých krajinách. V tom súhlasím. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predseda, Aby som znova prečítal ten zoznam, pretože je tu niekoľko e, nových mien, e, takže zoznam je. Then Sophie Infeld, then Lambert, Ben Gay Mitchell, and that's then the end of the list. tým by sme to uzavreli. Takže Filip, ďakujem pekne, pani predsednička. Vážne pán komisár, v 19. storočí, keď ľudia zo začiatku hovorili o mm, vytváraní systémov sociálneho zabezpečenia, mm, zdravotného poistenia. Mnohí hovorili, nerobte to, to zničí hospodárstvo. Ale máme sociálne zabezpečenie v 20. storočí, keď sa začalo hovoriť o realizácii napríklad DPH, veľmi veľa ľudí hovorili, nerobte to, to zničí hospodárstvo. A napokon máme DPH a nezničilo to hospodárstvo. Teraz je 21. storočie a mnohí e, e, ľudia vyzvajú, aby sme zavedli daň z finančných transakcií a mnohí tvrdia, počkajte, a nezničí to hospodárstvo? No, teda hospodárstvo nie, ale finančný sektor e, to zničí, e, takže to bude neprospešné pre hospodárstvo. Ja som presvedčený, že takúto daň budeme mať čím skôr. Prekvapuje ma pán komisár, ten rozdiel v aktivitách e, komisie, nemám na mysli vás, ale celé kolegium, v dvoch oblastiach. Keď sa pozerám na naliehavé e, veci, keď sa zachráňuje finančný e, sektor banky bez toho, aby prispeli ich akcionári. Keď sa divom na to, ako komisia a rada vyzývajú jednotlivé vlády, aby skrtili svoje výdevky, aby šetrili, cítim, e, že je to naozaj naliehavé, rýchlo sa koná, e, koná sa i hneď e, od začiatku. A kde sú dopadové štúdie? A kde sú analýzy kumulatívnych dopadov týchto opatrení? Nie na jednotlivcov, pretože človek napokon myslí, že ľudia nie sú dôležité, ale ako to vplyvní hospodárstvo? Premýšľa niekto o analýze dopadov týchto rýchlych, naliehavých opatrení a pokiaľ ide o daň e, e, z finančných transakcie, o e, zdanenie, musíme o tom uvažovať, musíme zohľadňovať kumulatívne účinky, dopadovú štúdiu. Momentik. Nik sa neponáhľa, nik nekoná, vyčkáva. Ďalší kontrast. Keď hovoríte, že sa vám páči daňová konkurencie, z toho vyplýva, že E, vlády e, ľahko miniajú peniaze, takže trošku konkurencie e, ich bude disciplinovať. Zatiaľ, čo keď sa dívame na finančný sektor, toto dvetvie je riadené jednou vecou ehm, ničím neobmedzeným bážením po peniazí, po peniazoch a kde e, je reakcia. A teda veľmi jednoduchá otázka. Vážený pán komisár, a nemyslím e, tým vás osobne, ale celú komisiu. V tejto problematike nám chýba oheň, snaha e, konať naliehavo. Ďakujem. Aby som to zodpovedal stručne, ehm, keby sme pripravili konkrétne e, návrhy, napríklad s návrhom smernice o, o daniach. Vy by ste nás veľmi kritizovali, keby sme neurobili dopadovú štúdiu. Nejde tu totiž o rozhodnutie, ktoré ovplyvní jeden alebo druhý členský štát. Toto rozhodnutie má dopad pre celú úniu. A práve preto eh, potrebujeme dopadové štúdie. Osobne sa domnievam, že je naozaj dôležité eh, urobiť veľmi dôkladnú eh, dopadovú štúdiu účinkov týchto opatrení. Pokiaľ ide o šetriace opatrenia členských štátov, príslušné balečky pripravujú členské štáty a potom ich realizuje. A nie je pravda, že e, všetky opatrenia sú iba na výdavkovej strane. Nie je to pravda. Pozrite sa na Grécko. Viaceré e, grécké opatrenia sú zamerané na príjmovú časť. Keď sa pozrieme na írsky balíček, samozrejme e, gro opatrení sa týka výdavkov, ale sú tu viaceré kroky aj na strane príjmov v Írsku Čiže ne, e, e, nesmieme to prehaňať a hovoriť, že všetky e, opatrenia členských štátov, ktoré realizujú svoje úsporné baličky, sú iba na strane výdavkov. To nie je pravda. Sophie. Sophie? Áno, pani predsednička, veľmi taká maličká otázočka aby e, pán komisár sa nadýchol pred ďalšou otázkou Týka sa to DPH. Tuto otázku som vám predložila v písomnej forme, ale nebola som spokojná e, s odpovedou. Keď e, e, kúpim knihu v papierovej forme, zaplatím nízku DPH, ale v prípade elektronickej knihy zaplatím vysokú daň. To isté sa týka audiokníh, DVD-čiek, Zdá sa, že opredosňujeme e, tradičné nosiče obsahu a je to na úkor mm, moderných inovačných systémov. Podľa mňa je to hlúpe a myslím si, že komisia by to mala riešiť. Uh, well, uh, you are well aware about... Zrejme e, viete, že prenedávno v roku 2009 e, sme naposledy diskutovali o znižených sadzbách DPH. E, hovorili sme o tom na rade a rada sa dohodla a stále to platí. A vtedy počas rozpravy som bol ministrom financí krajiny, ktorú poznám najlepšie. A v tom čase sme diskutovali aj o znižených sadzbách, ktoré sa uplatňujú voči audio, video e, produkcii knihám, ktoré sa predávajú e, na internete. Avšak e, tento návrh nezískal podporu členských štátov. Členské štáty nesúhlasili s takýmto návrhom. Takže E, otázka o znižených sadzbe DPH je možná e, v širších súvislostiach a zajtra e, príde zelená kniha o budúcnosti DPH a otázky zniženej sadzby alebo výnimky sa, sú predmetom aj tejto zelenej knihy. Osobne si myslím, že bolo mi dobré zrovnoprávniť toto zdanenie, vytvoriť jednotnú sadzbu, i keď samozrejme e, e, závisí od konkrétnych postojov, či to, či to treba zjednotiť na úrovni e, zníženej alebo bežnej sadzby DPH. A to bude predmetom debaty ohľadom zelenej knihy. súčasný stav alebo e, postoj rady je taký, že nie je možné dosiahnuť jednomyselnú zhodu ohľadom akýchkoľvek znižených sadzieb DPH, pretože počas e, rozhodnutia e, z minulého roku, myslím si, že vtedy 8 členských štátov pripojili vyhlásenie, v tom zmysli, že e, sú proti rozšíreniu e, základu e, voči ktorému sa uplatňuje znižená sadzba. Ale počas diskuzí o zelenej knihe aj táto problematika bude predmetom vyjadrenia sa zainteresovaných. Ďakujem. Thank You, Ďakujem, pani predsednička. Chcela by som položiť otázku, e, o ktorej sa zatiaľ ešte veľa nediskutovala. Podľa najnovšej správy Európskej komisie ohľadom e, e, trendov zdanenia existujú značné rozdiely, pokiaľ ide o príjmy zdaní keď hovoríme o koordinácii e, hospodárskej a finančnej politiky a posilnení vnútorného trhu, bolo by zrejme dobre, keby sme e, odstránili títo rozdiely e, medzi jednotlivými daňovými systémami. To by zodpovedalo napokon aj kritériám dobrej, správnej správy v otázkach daní. A ako chcete dosiahnuť takúto e, koherenciu a zároveň umožniť daňovú konkurenciu? Well, so... Nuž, jedným cieľom e, zelenej knihy o DPH je rozprúdiť diskusiu o tom, ako by sa systém e, DPH v Európskej únii mohol zdokonaliť. A to s prihľadnutím na prekážky, ktoré bráňa efektívnemu fungovaniu jednotného trhu. A otázka znižených sadzeb dane e, výnimiek systému odpočtu či treba zdaniť e, zdaniteľnú e, e, udalosť na mieste dodávky alebo inde. Toto všetko tvorí rámec diskusí o budúcnosti DPH a na základe výsledkov diskusie plánujeme predložiť novú stratégiu DPH na nasledujúce roky. Takisto aj v iných oblastiach opatrenia, ktoré uplatňujeme, e, e, majú e, cieľom zabezpečenia lepšej koordinácie medzi jednotlivými daňovými sústavami a je tu aj iniciatíva v oblasti dvojakého zdanenia, ktorú budeme prezentovať. Čiže aj táto sa bude venovať tejto problematike. Úsporné opatrenia tiež by mali zaistiť lepšiu koordináciu E, e, na trhu vo všeobecnosti. Diskusie, ktoré teraz prebiehajú, sa týkajú aj kvality príjmov. A to je súčasť e, snahy členských štátov o lepšiu spoluprácu aj v daňovej problematike. Zároveň nesmieme zabudnúť, e, že je tu otázka zvrchovanosti a je tu problematika subsidiarity. že členské štáty musia zachovať svoje právo tvoriť daňový systém, e, ktorý neviac vyhovuje svojim potrebám v tom ktorom členskom štáte. Thank you. Okay. Well, um, Chairperson, thank you. Pani predsednička, ďakujem a ďakujem aj pánovi komisári. Mm, kolegovia si uvedomujú, že 6 e, miliard eur, to je asi 75 Urobili sme to už viac ako dvakrát za posledné roky to treba prirátať k ďalším 15 miliardám, ale aby sme e, uľavili e, tým tým, tým, tým ťažkostiam, ktoré e, v tejto krajine pretrvávajú. Tieto okolnosti, podľa mňa, za týchto okolností e, je mm, teda veľmi nepríjemné, že francúzské a nemeckí kolegovia sa venujú tejto otázke takýmto spôsobom. Možno, že pre nich je to teraz ľahké urobiť takéto komentáry, keď malá krajina ako Írska má tieto uh, E, problémy, ale možno, že jedného dňa sa to bude týkať aj iných krajín. Jeden kolega na koordinátoroch ho, e, ho, e, hovoril o tejto oblasti koordinátory, ale neboli za túto iniciatívu. Nebola tu diskusia v EPP o tejto téme a ja chápem, že je tu veľká prekažka aj zo strany ostatných politických skupín. Nechceme byť tlačení koordinátormi. Koordinátori v tejto skupine majú len jeden hlas, takže prosím, uvedomte si túto skutočnosť. Komunitárna metóda je e, diskusia a dosiahnutie konsenzu. Jedine, toto je spôsob, akým budeme napredovať a Nebol som teda prítomný počas všetkých e, komentárov, ale e, chcem len povedať, že veľa nezávislých názorov hovorí, že mnoho kolegov chce e, alebo je za tú metódu, ktorá bola používatá v prípade Írska. A veľká pomoc tejto krajine prišla z, práve z USA, možno nie až tak veľmi zo strany EÚ zmena zmluv e, v tomto smere. Dobre, majme toto AGC, uvidíme, čo sa bude dať v tejto oblasti urobiť, ale my uznávame, že vaša práca je veľmi ťažká. Určite tu nie je ľahké riešenie na to, čo sa tu navrhuje. Mali, mala by tu byť e, daň z korporátnych ziskov alebo akvizičná daň. E, v mojej krajine sa platia dane z príjmov e, v, v prípade mnohých podnikov. Neplatí sa korporátna daň. Toto je teda veľmi citlivá oblasť a musíme konať veľmi opatrne. Myslím si, že sa príliš e, veľa hovorí o korporátnych daniach Veľa z toho nie sú správne informácie, sú to zlomyselné informácie alebo chýry. Ľudia hovoria o tom, čo dávajú Európskej únii, ale mali by byť opatrní, aby sa im nepripomenulo to, čo Európska únia dala im. Ale mnoho z toho, čo tu počujem, je veľmi ťažké akceptovať krajine, keď moja krajina prechádza takýmito problémami. Možno, že mali by sme toto robiť trošku citlivejšie. Chcem reagovať na to, čo povedal e, kolega ohľadom dane na finančné transakcie. Toto je oblasť, kde by sme s členskými štátami mohli skutočne sa pokúsiť o pokrok. Je teda na čase, aby sme zvážili nové myšlienky. V tomto čase, keď si medzinárodné finančné trhy urobili tak veľa, aby mm, poškodili krajinám a Doteraz moja krajina bola regulovaná súkromným sektorom, ratingovými agentúrmi, trhmi, nezávislými ratingovými agentúrmi, ktorí um, si, um, si účtujú veľmi vysoké poplatky za svoju prácu. Oni regulovali verejný sektor až doteraz, aspoň teda aspoň, že teraz je verejný sektor regu regulovaný verejne, ale mali by sme aktívnejšie zvážiť e, túto daň na finančné transakcie. Írska situácia. Mm, určite sa jej venujeme. Včera sme mali prípravné stretnutie na menový dialog a zaujímavá téma v kontexte na verejnú správu a reakciu na krízu bolo tam veľa, veľa vecí, veľa daní, a korporátna daň e, tiež bola predmetom diskusie a a bolo to úplne zle pochopené, akým spôsobom e, v Írsku by e, sme mohli vyriešiť tieto problémy s daňovaním majetku. Čiže malý komentár z mojej strany. Zdá sa mi, že možno potrebujeme viacej informácií zo strany členských krajín, aby sme analyzovali ich vlastnú e, daňovú základňu, akým spôsobom by zmeny v tejto oblasti mohli prispieť k riešeniu situácie. Podľa mňa to e, by sme možno nemohli žiadať, e, ale zdá sa mi, že ak by sme zdieľali tieto informácie, Určite by vás eh, táto práca tiež možno zaujímala. Prepačte, že som eh, sem takýmto spôsobom vložila moju otázku, ale týka sa to tej istej oblasti. Plne súhlasím s tým, eh, preto aby sme ehm, dokázali zanalizovať kvalitu výnosov v jednotlivých členských krajinách. Samozrejme musíme zozbierať primerané informácie ohľadom zdaňovacieho alebo daňového systému v špecifických členských krajinách. Tieto informácie o daňových systémoch sú kľúčové pre zvyšovanie e, tejto kvality a vôbec konceptu, e, o ktorý sa snažíme. Už teraz zbierame veľký objem informácií zo strany členských štátov ale niekedy čelíme tomu problému, že niektoré detaily, ktoré sú v určitých časových obdobiach veľmi dôležité, nie sú k dispozícii. Takže toto by sa malo zlepšiť. A týmto spôsobom my sme pracovali na tomto kvalitatívnom koncepte, čo ale teda samozrejme nie je jednoduché. pokiaľ ide o, finančné, o daň z finančných transakcií, nemôžem veľa dodať k tomu, čo som už počas tohto stretnutia povedal. Pracujeme na tom. Ja osobne si myslím, že ak použijeme všetky naše nástroje globálne, Budeme spolupracovať s G20. Toto je jedna z možností, ako napredovať. Vieme, že Francúzsko bude, alebo už predsedá G20. a túto myšlienku budeme na globálnej úrovni podporovať. Zároveň tým, že do diskusie prispojeme veľmi konkrétnymi výsledkami našich analýz e, v procese dopadovej štúdie. To bude tiež pozitívne, pretože my diskutujeme s našimi medzinárodnými partnermi o týchto témach a je dôležité diskutovať nielen o daní všeobecne, ale aj o rozličných e, konkrétnych e, podrobnostiach, možných spôsoboch zdaňovať finančný sektor. V tomto sa veľmi spoliehame na dopadovú štúdiu, ktorá sa práve spracováva. Ďakujem pekne. Vždy je veľmi ťažké zistiť, ktoré hodiny idú presne, ale ešte poslednú otázku zo strany Chozeho, ktorý sa chce vrátiť k niektorým veciach. Ďakujem veľmi pekne. E, to, čo sa tu spomína, sa spomínalo veľmi často, teda e, nehovoríme už e, ani tak o konsolidácii daňového základu, ako skôr o konsolidácii daňových sadzieb. A daňové sadzby možno v podstate modulovať na základe nejakého základ, nejakej základnej sadzby. Um, a, a k tomu potom sú napája na otázky určitých e, daňových odpisov a tak ďalej, ale mm, daň z finančných transakcií je v podstate principiálne daňou z pridanej hodnoty a e, toto e, v podstate by sme mali zvažovať. Čiže my, ak vyriešime otázku z konsolidácie daň, daní z DPH, tak sme vyriešili aj daň z finančných transakcií. Ak nie, tak nie. Yeah, so... No tak pokiaľ ide o, tie, e, o tú daň z finančných aktivít alebo transakcií, toto je, no, toto je akousi daňou z pridanej hodnoty, áno, pretože úmyslom je v podstate zdaniť e, zisky v, vo finančnom sektore a jedným z, jednou z otázok, ktoré musíme odpovedať, počas toho procesu dopadového hodnotenia dane z finančných aktivít, ako tu dane navrhnúť, pretože eh, v podstate je potrebné obmedziť eh, dopad tejto dane na spotrebiteľov alebo zákazníkov, ktorí využívajú finančné služby. Takže to je v podstate to našou hlavnou témou. Zajtra a, a v budúcnosti sa budú uplatňovať rôzne modality tej dane z finančných aktivít. Čiže toto je predmetom obmedzenej transpozície dane a, a je to jeden z hlavných cieľov prípravy návrhu tohto, tohto dokumentu. Aha, a ešte k e, daňovým sadzbám e, dane z príjmov e, právnických osôb, tak domnievam sa, že ak budeme schopní sa dohodnúť na nejakom návrhu CCCTB, teda <clears throat> spoločnej koordinovanej, spoločného koordinovaného daňového základu dane z príjmov právnických osob, tak eh, by to zvýšilo efektívnosť toho systému a mohli by sme eh, napríklad eh, preskúmať dopady nejakých nominálnych daňových sadzieb v porovnaní s efektívnymi daňovými sadzbami. To je tiež jedna z eh, tém, ktoré podľa môjho názoru, ak, ak budú dohodnuté, tak vytvoria o mnoho jasnejšiu situáciu na vnútornom trhu pre podniky, ktoré si v podstate vyberajú eh, miesto, kde budú pôsobiť, kde sa povedzme usadia a to je v podstate jedna, jeden z parametrov CCCTB. Dobre, ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Som si istá, že vás tu znova uvidíme, aj keď e, neviem, kedy bude naše nasledujúce zasadnutie, ale som si istá, že bude takéto zasadnutie, kde sa zúčastníte aj vy a my sa budeme tešiť na e, návrhy a e, oznámenia komisie, o ktorých ste nám povedali a Dúfame tiež, že zohľadníte viac eh, z pripomienok parlamentu než doteraz. Ďakujem veľmi pekne a ja, hovorí komisár, za túto plodnú diskusiu. Ako som povedal vo svojom vo svojej odpovedi na eh, niektoré z otázok, je pravdou, že parlament je jednoducho prirodzeným spojencom komisie um, v tejto činnosti, ktorá sa zaoberá daňovými otázkami a Všetci vieme, že tá téma je veľmi komplikovaná a preto sa veľmi teším na našu budúcu spoluprácu. Ďakujem.